Okay, colleagues, we're going to make a start because the minister has... Takže kolegovia, začneme, pretože pán minister zahraničných vecí má množstvo ďalších povinností a bol aj v iných výboroch a má v ďalších byť. Takže začneme tak, aby sa mohol venovať svojim ďalším povinnostiam. Som veľmi rada, že môžem privítať Svena Miksena, ktorý je ministrom zahraničných vecí, aby nám porozprával o humanitárnej pomoci, ktoré mieni e, ako z pohľadu budúceho predsedníctva Estonska. E, sú tu dlhodobé zabudnuté krízy, humanitárne krízy, ktoré sú pred našimi dverami na Strednom východe a takisto aj u nás. Dnes do poludnia, pán minister, sme diskutovali o disku- situácii v Grécku, kde sa nám podarilo uniknúť kríze a teraz zvládame um, um, otázky súvisiace s utešencami a, uh, a takisto sú tu ale Taliansko a uh, utečenci na jeho brehoch. Je to potravinová kríza v, v Afrike. Hovorili sme o uh, Sudáne, Jemene, uh, v Somálsku a tak ďalej. Sú mnohé otázky, ktorým sa môžeme, venova- ktorým sa môžeme venovať, ale odovzdám vám slovo. Nech sa páči, pán minister. Yes, uh, thank, thank you very much. Uh. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem steným členom výboru za viedrenie záujmu o priority estonského predsedníctva v Rade Európskej únie. A chcela by, som, chcel by som sa poďakovať vám, pani predsednička, za záujem pri predchádzajúcej návšteve Bruselu v marci. Bolo to veľmi dôležité stretnutie, kedy sme zostavovali program nášho predsedníctva v oblasti rozvoja a humanitárnych eh, záležitostí. Som rád, že tu dnes môžem byť a predstaviť vám priority estonského predsedníctva z hľadiska um, humanitárnej politiky. Mal som eh, príležitosť diskutovať aj s ďalšími tieto otázky e, na neformálnej pôde a to bolo dnes to poludnia. Dovolte na úvod povedať, že EÚ spolu s členskými štátmi je e, hlavným donorom v oblasti humanitárnej pomoci. Európsky parlament zohráva veľmi dôležitú úlohu v tejto snahe. Chcem tomuto výboru poďakovať i celému Európskemu parlamentu za vašu podporu a vaše vašu oddanosť otázkam humanitárnej pomoci. Živá diskusia v Európskom parlamente a e, tá sa, sa, ukazuje, sa ukazuje ako veľmi cenná. A ľudský život je nesmierne, e, má nesmiernu cenu a vyhasiť ho je e, zločinom proti ľudskosti. A teraz hovorím o Taline a Alepe. Humanitárna pomoc je základným vyjadrením odhodlanosti národov Európy pomôcť iným po svete, ako riešiť tieto otázky. V Európe nám ide, a záleží nám našich ľudí, aj sa staráme o ďalších spoluobčanov sveta, nech žijú kdekoľvek. Estonsko bude budovať eh, na hybnosti, ktoré vytvorilo malské predsedníctvo, ktorému tomuto chcem poďakovať za vynikajúcu prácu a to, že sa posunula humanitárna práca pre Európy. Ako prvé predsedníctvo eh, TRIA Estonsko bude podporovať koordináciu a podporovať kolektívnu odozvu Európskej únie a členských štátov na humanitárne krízy a prírodné katastrofy vo svete. Dovolte, aby som na úvod e, počiarkol známy fakt, e, že e, počet kríz, humanitárnych kríz, vyhnanstvo a nedostatok potravín dosiahli nevydanú úroveň a rozsah. Robí nám veľký problém rast inštitúcie, konflikty a to, čo vyplýva z humanitárnych volieb, ako v Južnom Sudáne, Sýrii, Iraku, Jemen, Jemene, aby som uvedol aspoň zo pár z nich. Ešte bližšie geografické ehm, je nám Ukrajina, eh, kde sú milióny ľudí v núdzi. Predchádzajúci prezident eh, Južnej Afriky Nelson Mandela povedal, že sa vždy všetko zdá nemožné, kým sa to nestane. V 21. storočí máme vedomosti a zdroje. Nemáme výhovorky na to, že ľudia e, um, zumierajú od hladu či na vyličiteľné choroby. A konflikty sú tu, ktoré sú stále závažnejšie. Viac ako 65 miliónov ľudí bolo nútených upustiť svoje bydliska. A sú tu prírodné katastrofy, v dôsledku klimatických zmien a rastu obyvateľstva populácie. Celkovo 150 miliónov ľudí potrebuje humanitárnu pomoc v súčasnosti, ale táto úloha nie je nemožná a my by sme ju mali byť schopní realizovať. A panel na vysokej úrovni OSN o Um, financovaní humanitárnej pomoci uviedol, že 15 miliárd dolárov eh, chýba na financovanie eh, celosvetovej humanitárnej akcie. A tento nedostatok eh, sa nezmenšuje. Viac ako 20 miliónov ľudí v štyroch krajinách umiera od hladu a budú tak pokračovať, ak medzinárodné spoločenstvo nebude rýchlo konať. A to je v dôsledkom pokračujúcich kríz v mnohých regiónoch. Práca humanitárnych pracovníkov je potrebná dnes kedykoľvek, viac ako kedykoľvek predtým. Ľudia, ktorí pracujú pre humanitárne agentúry a organizácie, idú na miesta, kde sú konflikty či katastrofy, aby pomohli iným. Odchádzajú z vlastných domovov, od rodín a v niektorých prípadoch prichádzajú vlastných e, príbuzných. E, zaslúžia si našu plnú úctu a podporu. Ochrana civilného obyvateľstva je hlavným účelom všetkých humanitárnych krokov. Zabezpečiť ich bezpečnosť a dôstojnosť je nevyhnutné. Potrebujeme sa si pripomenúť e, to, čo sa deje v Sýrii posledné roky, kde civilné obyvateľstvo sú, je terčom na každodennom programe. Takéto porušovanie medzinárodného humanitárneho práva nemôže ostať nepotrestané. Estonsko e, si uvedomuje takisto, že humanitárne priestor sa zmenšuje. A je to nepriateľné a dokonca niekedy dochádza e, k stratégiám vojny v, tým, v, tomto, v tomto zmysle. A e, stále zdôrazňujeme e, potrebu prenasledovať takéto porušovanie medzinárodného práva. Je treba humanitárnu pomoc a to sa stane prioritou estonského predsedníctva v Európskej rade. Potom Euró- naše predsedníctvo sa bude špeciálne venovať eh, nutenému odchodu eh, ľudí, ktorí sú v núdzi. Eh, táto vec je stále závažnejšia od druhej svetovej vojny a bude mať veľký vplyv na ľudstvo z dlhodobého hľadiska. Za posledných 15 rokov počet utečencov a migrantov na, na celom svete rastie rýchlejšie ako obyvateľstvo sveta. Dnešné krízy, či sú prirodzené alebo vyvolané človekom, nemožno vyriešiť iba samotnými humanitárnymi prostriedkami. Potrebujeme politickú vôľu a odvahu, aby sme tento trend vrátili a riešili uh, tie prapríčiny. Treba podporiť odolnosť partnerských krajín, aby predchádzali krízam a vydržali šoky a nápor. Pojem odolnosti sa vyvíja za posledné roky v politických diskusiách, ale z hľadiska humanitárnej pomoci sa veľa nezmenilo. Posilnenie odolnosti je podstatné na to, aby sa zraniteľné krehké krajiny viacej mohli spoliať sami na seba a nezávisli tak od pomoci zvonka. A treba sa snažiť, aby sa e, znížila potreba humanitárnej pomoci. V tejto hľadiska vítame nový strategický prístup e, k odolnosti e, k zahraničných akciám EÚ. Nová stratégia zdôrazňuje dôležitosť pomoci štátom, spoločnosti, komunitám, jednotlivcom, aby odolali dlhodobým tlakom, ktoré vyvolávajú konflikty plyžujeme aktérov v e EÚ v oblastiach e, dlhodobých kríz a pritom sa snažíme rešpektovať e, jednotlivé mandáty a zásady humanity, humanitárnej pomoci. Aby sme sa pripravili na krízy a reagovali na ne, potrebujeme silnejší nexus humanitárneho rozvoja. Ako je uvedené v novom európskom konsenze o rozvoji, do, treba riešiť eh, chudobu, konflikty, slabosť krajín a nútené vyhnanstvo koherentne a komplexne. Humanitárne pro, eh, potreby sú, eh, idú ruka v ruke s dlhodobými potrebami rozvoja. Znamená to, že musíme zmeniť spôsob svojej práce a zabezpečiť bližšiu a lepšiu integráciu a spoluprácu medzi našimi agentúrami v oblasti humanitárnej a rozvojovej pomoci. Sú tu bilaterálne agentúry, systém OSN, občianská spoločnosť. Všetci sa musíme zamyslieť, čo môžeme urobiť v rámci EÚ, aby sme zvýšili svoj prispenie, prispenie k doplnkovosti a koherentnosti medzinárodnej podpory ľuďom, ktorí trpia v štátoch ovplyvnených konfliktom a krízami. Napriek našim veľkým snahám o odolnosti budeme ďalej pomáhať ľuďom, ktorí sú na dlhom zoznam konfliktov a kríz na celom svete. Budeme podporovať prácu na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí ušli pred vojnou napríklad, aby mali e, bezpečnú a kvalitnú e, výchovu a vzdelávanie. A hlavne sa budeme venovať e, utečencom a interne, e, interným vyhnancom e, v mestách. Po tretie, estonské predsedníctvo ďalej bude podporovať program generálneho tajemníka OSN pre humanitu, ktorý bol prijatý na humanitárnom samite minulý rok v Istambule. Tento summit vyzval k zmenám v humanitárnych akciách. Išlo o to, aby sa prekonala humanitárna a rozvojová um, priepasť. Napriek samitu Estonsko sa bude sústreďovať na efektívnosť pomoci a novátorský prístup v humanitárnych riešeniach. Vysoko, teda panel na vysokej úrovni OSN sa zameral na financovanie humanitárnej pomoci. Ide o to, aby sa donory a implementačné agentúry e, e, dostávali do centra pozornosti. A Estonsko chce e, šíriť prax a dobré zvyky a zvýšiť flexibilitu financovania viac niekoľkoročných príspevkov programy hotovosti a programovanie, um, financovanie uh, domácich zdrojov. Sú to nástroje, ako zvýšiť efektívnosť uh, medzinárodnej humanitárnej pomoci a zvýšiť nielen efektívnosť, ale aj obnoviť dôveru. Tí aktéry, ktorí sa venujú humanitárnej pomoci, majú uh, urobiť viac s menšími prostriedkami, ale nové výzvy si vyžadujú nové prístupy Treba podporiť inováciu a zapojiť aj súkromný sektor a jeho spoloč- e, skúsenosti do humanitárnej práce. Treba maximalizovať e, inováciu, využiť nové technológie, digitálne riešenia, ktoré môžu mať, e, znamenať pomerne lacné riešenia a rýchlejšie zabezpečenie pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú a to transparentnejšie keď sa obraciame k novým partnerom, treba sa sústrediť a ostať zameraný na hlavné humanitárne hodnoty. Po humanitárnom samite vidíme, že humanitárny konsenzus funguje ako hlavná referencia pre členské štáty a ich humanitárne akcie, najmä v kontexte 10. výročia konsenzu v decembri 2017. Chceme tiež, aby sa e, postúpilo v oblasti e, násilia e, motivovaného rodovo. Takisto ako aj pri likvidácii chudoby. Myslím si, že to môže tiež predchádzať konfliktom. Môžeme to ovplyvniť spôsobom, ako vedieme naše humanitárne rozvojové programy. Treba dať prostriedky ženám na Eh, rozvíjanie humanitárnych programov a pri rozhodovaní. Dať hlas ženám tiež pomôže eh, riešiť eh, rodovo, rodové, rodovo, rodové násilie v situáciách tam, kde sú predmetmi útokov ženy a deti. To sú hlavné priority estonského predsedníctva. Našou ambíciou je pracovať s vami a s tý, teda s týmto parlamentom, tak aby sme zvrátili e, narastajúcu vlnu vyhna, vyhnanectva. A ešte raz vám ďakujem za príležitosť e, podeliť sa s vami o tieto priority. A budem veľmi rád, e, ak sa obrátite na mňa s otázkami, rád vám poskytnem bližšie odpovede. Ďakujeme veľmi pekne za tento prehľad. Erike, dáme slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem za objasnenie týchto priorít. Jedna vec je teda jasná, že ten katalóg priorít niekedy vyzerá veľmi pestro, predovšetkým napríklad pri poslednom predsedníctve tam bola určitá logika, ale tie problémy sa počas e, toho predsedníctva vyriešili a je logické, že viaceré z tých záležitostí, ktoré boli označené ako priority aj zo strany Estonska, boli teda prioritami už aj predtým Asi to budú priority aj Bulharska. Myslím si, že vo vašom príhovore ktoré, tie priority, ktoré ste spomenuli, sa dajú podporiť. Možno by sme mohli spomenúť ešte nejaké pripomienky. Uviedli ste, že ten koncept odolnosti, tá vízia pokrokovej odolnosti v oblasti rozvoja a rozvojovej pomoci sa možno nie až tak rozvinul, ako sme to očakávali, pokiaľ ide humanitárnu pomoc a humanitárne kroky. A napriek tomu, tak pri zvládaní konfliktov, ako aj v oblasti prevencie, pokiaľ ide o prevenciu prírodných katastrof a prírodných katastrof, v týchto dvoch oblastiach vlastne taká robustnosť je neodmysliteľným faktorom. A v Cancúne sme mali konferenciu o tom, ako by sa dali znižovať možnosti a rizika prírodných katastrof. O tom poviem niečo neskôr. A o dva roky neskôr potom prišla dohoda zo Sendalu a opäť e, to epicentrum pozornosti sa sústredilo na prípravu a ochotu tej stratégie robustnosti predtým, než vlastne takéto katastrofy nastanú. Tie údaje môžu byť milné, zavádzajúce a teda pokiaľ ide o potenciál úspor, potenciál úspor nemôže ísť proti snahe zachraňovať ľudské životy, predovšetkým, ak sme ak chceme reagovať primeraným spôsobom na takéto udalosti. To, čo ste vy spomenuli, to je jeden z tých bodov, ktorý je pre nás tu vo výbore skutočne kľúčový, to znamená humanitárna reakcia spolu s rozvojom nás nejaké prepojenie, premostenie. Toto je jeden z tých aspektov, ktorý je symptómom tej robustnosti. Nemusí sa vždy jednať o nejakú urgentnú situáciu. Možno to treba vnímať aj v kontexte strednodobej, dlhodobej udržateľnosti, aby sme ponúkli ľuďom príležitosť príležitosť mať účasť na takýchto formách humanitárnej pomoci. V tomto pol roku musíme niektoré veci ešte viac e, podporiť. Komisia vlastne už pre posledný kvartál pripravila bilanciu prijatých opatrení v kontexte prísľubu z Istanbulu Takže takýto prístup tu odznel a ide tu o opatrenia, ktoré e, prišli zo strany EÚ, ako aj zo strany členských štátov a išlo tu teda o určitý nátlak zo strany rady v tom duchu, aby sa členské štáty držali tých svojich prísľubov, to by bol podľa mňa dôležitý faktor. A dodatočne, spolu s touto bilanciou, ktorú má predložiť komisia a takisto aj v kontexte s tými výsledkami samitu. To treba vnímať v takomto širšom kontexte. A ešte jedna vec. V Istambule sa hovorila aj o téme inovácia v oblasti humanitárnej pomoci. Nové mechanizmy a nástroje, ktoré majú ponúknuť nové reakcie a formy odpovedí, v septembri vo výbore, v našom výbore, e, budú určité e, kroky, pokiaľ ide o, sa udejú určité kroky, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Bude tu predložená štúdia e, a toto by bol možno najlepší, najlepšie miesto a priestor na to, aby sme sa pozreli na to, ako ďaleko sme sa v oblasti inovácie v týchto oblastiach dostali. A ešte dve veci je to prija- priateľné, aby sme sa tejto otázke venovali po tom, čo teda pred desiatimi rokmi sme prijali doterajšie riešenia. Možno by sa to dalo, možno ešte neskôr v kontexte nejakej otvorenej diskusie prerokovať, či ten dostat, e, doterajší konsenzus skutočne dostačujúci alebo nie. A ešte posledná vec a zároveň aj prozba. Keď hovoríme o humanitárnej pomoci, tak vlastne nemyslíme na nejaké konkrétne kroky v rámci Európskej únie, ale boli tu určité situácie v rámci Európskej únie, ktoré takéto kroky si vyžadovali. Teraz nehovorím teda o zdrojoch, ale pokiaľ ide o optiku a zameranie e, smerovania humanitárnej pomoci nakoľko ste na rade teda za tieto oblasti zodpovední, tak by som vás požiadal, aby ste všetko, čo sa týka utečencov a migrácie v rámci Európskej únie, aby ste už to neprenechávali iba ministrom vnútra, teda členským štátom, ale aby ste e, tú vašu zodpovednosť e, vy uplatnili a vniesli do celého kontextu tú myšlienku, že humanitárna rozvojová pomoc, vážený pán minister, potrebujú aj vašu zaangažovanosť, to znamená angažovanosť predsedníctva rady v kontexte humanitárnej reakcie na prípady, ktoré sa dejú v rámci Európskej únie. Ďakujem pekne. Išlo tu o Grécko, a kde bolo treba humanitárnu pomoc, vidíme, že tam sa potom veci začali zlepšovať, pretože tu sa potom začali riešiť tieto veci relatívne rýchlo. Myslím, že to prinieslo ten zvrat v situácii. Možno teraz, pokiaľ ide o Taliansko, takáto situácia takisto sa deje. Takže máme tu ešte ďalších štyroch rečníkov, ako som povedal, máme tu pani Hojbuk, pani Liz a Cecil Kienge. A ešte aj Norbert, e, dáme vás na zoznam, v poriadku. Takže piati rečníci sa prihlásili, nech sa páči ako prvý. Ďakujem pekne, pán predseda, pani predsednička. Ďakujem eh, za to, že ste prezentovali vaše priority, hovorí pán Benta. Prvá otázka sa týka implementácie a eh, rozvojových cieľov. Mali by sme trvať na tom, alebo ako to vnímate vy, treba zriadiť dôveryhodný monitoring a mechanizmus podávania správ, ktorý by umožnil Európskej únii a členským štátom aby sa hodnotila tá zodpovednosť vo vzťahu k, im, k ich prísľubom, pokiaľ ide o záväzky a prísľuby v oblasti financovania, takisto pokiaľ ide aj o to naše stretnutie, ktoré sme mali pred zasadnutím v tomto výbore, ako vnímate možnosť využívania digitálnych nástrojov v oblasti rozvojovej pomoci, ale takisto tu ide aj o otázku, že do akej miery sa to vníma, alebo vnímajú tieto možnosti v členských štátoch, pretože toto je oblasť, kde treba hovoriť aj o otázke financovania. Ako viete, vytvorenie nových inovatívnych finančných nástrojov v oblasti mieru a spravodlivosti, pokiaľ ide o podporu demokracie, dobrej správy veci verejných a dožívania ľudských práv, to je všetko veľmi dôležité, ale akú rezonanciu to vyvoláva u členských štátov. Ďakujem. Pani Hojbuk. Ďakujem pekne, vážený pán minister. Herzlichen Dank, äh, dass Sie uns Ihr Programm vorgestellt haben. Ďakujem pekne, že ste nám predstavili vaše äh, priority, pokiaľ ide humanitárnu pomoc. Pár otázok, ktoré idú možno nad rámec toho, pretože v rámci pracovného programu predsedníctva Estónska v oblasti rozvojovej politiky, teda okrem implementácie agendy 2030 a vzťahov krajinám AKT, je tu aj tá odolnosť a boj proti tým príčinám migrácie. To je ťažiskové a k tomu mám konkrétnu otázku voči vám. Keď ste teda v tomto programe, v tomto tematickom odseku boj proti príčinám migrácie, tu sa odvolávate na to, že finančné nástroje majú mať majú byť koherentnejšie a doplnkovejšie. Mohli by ste mi povedať, že čo si pod tým máme predstaviť? A takisto, čo si konkrétne e, predstavujete, že by mal pokryť ten ktorý nástroj? A takisto mi tu ešte napadlo, že vo vzťahu k bezpečnostnej politike, že tu hovoríte o koherencii, ale nehovoríte tu o politickej koherentnosti v kontexte rozvojovej politiky a z toho som vyobstrahovala, že, že estonské predsedníctvo, spravedlňuje sa, že to nie je priorita pre vaše predsedníctvo. To je dosť ťažké, pretože koherentnosť v rámci tých správ, ktoré, ktoré komisia predstavuje a ak neboli teda doposiaľ ešte predstavené, ak rada v tejto oblasti nemá žiadnu prioritu, tak zdá sa, že politická koherencia v oblasti rozvoje politiky sa stráca alebo bude nejako podradená. To by bolo komplikované, to by ma zaujímalo. Ďakujem. Thank you. Annelies. Ďakujeme pekne. Ďakujem. Ja som mal to potešenie, že som vás mohol si vypočuť už včera, vážený pán minister. Vy vlastne tú politickú koherenciu zosobňujete a my sme s niektorými ostatnými poslancami navštívili aj z tohto výboru napríklad pokiaľ ide o tie krízové centra humanitárnej pomoci tu v Bruseli, máte tu máte v podstate 24-hodinový prehľad toho, čo sa deje vo svete a bolo nám povedané, že ešte stále tu je nedostatok humanitárnej pory, konkrétne nemocníc a náklady prevádzky nemocníc by mohli byť vnímané ako humanitárna pomoc. To je špecifický kontext, ktorý chýba v tom európskom prístupe možno to neviete zodpovedať teraz, ale možno by bolo zaujímavé, ak by ste to mohli trochu rozpracovať. A okrem toho teda my zdôrazňujeme tú situáciu, ktorá sa týka, ktorá je prioritnou pre našu politickú skupinu. To znamená, že my by sme chceli, aby humanitárna pomoc obsahovala aj trochu vzdelávanie, pretože je veľmi dôležité, aby mladá generácia nebola nejako vynechaná, opustená v takých oblastiach, kde sú vojny a problémy, Mňa by teda zaujímalo, že či by ste v tejto oblasti mohli klásť väčší dôraz na túto otázku. A pokiaľ ide o ženy, ktoré napríklad nemali žiadne vzdelanie do posiaľ, mladé ženy, ten prístup k ženám v ťažkých okolnostiach, alebo schopnosť poskytovať vzdelávanie iba de- deťom, takže aj z humanitárneho pohľadu na túto otázku sa pozrieť. Ďakujem pekne. Cecil Kienge, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za ten program, ktorý ste nám práve predstavili. Chcela by som sa teraz venovať niektorým detailom. Ja sa venujem teda predovšetkým problematikou krajín AKT. Vzťahy medzi Európou a Afrikou sú dôležitým prvkom ten program, ktorý ste nám predstavili, teším sa, že tam sú obsahnuté aj tieto problémy. Ako priorita hovoríte tu o problémoch mladých ľudí, takže je dôležité, aby sa predstavil teda program aj v tejto oblasti a aj ženy tu boli teda práve spomenuté. Hovorilo sa tu o re- odolnosti týchto kategórií, to znamená mladí ľudia a ženy. Predovšetkým tu však ide o citlivé eh, skupiny v spoločnosti. Avšak je tu priestor aj pre diasporu, to znamená tí, ktorí už dlho pred dlhým časom opustili africký kontinent, to znamená tí, ktorí pred dlhým časom prešli do Európy a ktorí sa vracajú späť na svoj kontinent. To znamená, táto diaspora zohráva kľúčovú úlohu a pokrývajú ju to viaceré nástroje, ale nenašli sme to vo vašom programe. To znamená, aký priestor ponúkate vy tejto skupine. A druhá otázka, vaša práca, ale aj vaša podpora, pokiaľ ide o realizovanú humanitárnu pomoc v niektorých urgentných situáciách, v akej podobe sa teda ponúka. Hovorím konkrétne o tom, čo sa deje napríklad v Demokratickej republike Kongo. Pokračujú tie masakre. Tá situácia je kritická, to znamená, má toto predsedníctvo v úmysle teraz tieto programy nejako ďalej podporovať. A potom mladé ženy z Nigérie. Ako viete, 200 dievčat bolo unesených. Veľa ľudí prišlo o život e, pod nadvládou Boko Haram. Ja som napríklad nedávno túto oblasť navštívila, nie tu je ešte stále žiadne riešenie. My musíme tú prácu, ktorú tam pre, poskytujeme, musíme v nej pokračovať, ak sa nám to nepodarí, tak veľa našich odpovedí na tie núdzové situácie jednoducho už nebudú pokračovať. Takže Mňa by teda zaujímali práve tieto body. Ďakujem. Ďakujem pekne. A pán Neuser? Ďakujem pekne. Myslím si, že tu zažívame vo výbore pre rozvojovú pomoc stále viac to, že téma bezpečnosti a migrácie je vo všetkých oblastiach, ktorým sa my venujeme. Myslím si, že Nesmieme opomínať ten kľúčový aspekt našho výboru, to znamená boj proti chudobe, to nesmieme strácať zo zreteľa a k tomu, a to vlastne e, súvisí aj s tým summitom v krajine v Afrike, e, v pobreží Slonoviny, kde budeme mať napríklad e, diskusie o témach, ktoré sú spracované napríklad aj v správe pána Pongu, o tom, ako sa my máme postaviť problémom, ktoré sa týkajú Afriky. A mňa by teda zaujímalo, ako vy, ako predsednícka krajina rady, vnímate tieto vzťahy medzi EÚ a Afrikou, či teda zdieľate to, že ten nadradený princíp boja proti chudobe aj naďalej musí byť bezprostredne prítomný, bez toho, že by sme chceli nejako opomenúť najživšie výzvy, to znamená migráciu a chudobu. A ďalej aj otázka, že ako to bude pokračovať ďalej po kotonu. Myslím, že vo viacerých členských krajinách to bude ťažšie sprostredkovať informácie o tom, že to máme rozličné formáty, napríklad pokiaľ ide o spoluprácu EÚ s Afrikou, s Africkou úniou a takisto po druhé, pokiaľ ide o vzťahy Európskej únie ku krajinám AKT, aj toto by sa malo v rámci estonského predsedníctva zvládnuť Ehm, či sa to uzavrie nakoniec, či vaši eh, nasledovníci z Bulharska budú o tom rokovať ďalej, to už nevieme, ale naše stanovisko v parlamente, ktoré prevažne podporuje aj komisia, je také, že v budúcnosti by sme mali mať dobrú budúcnosť pre uh, obdobie po Kotonu, to znamená naše vzťahy ku krajinám AKT by mali pokračovať aj ďalej, predovšetkým z toho dôvodu, že tu k tomu máme aj právny rámec. Ďakujem pekne. Pýtate sa otázky, ktoré jednoducho e, presahujú rámec e, rozvojovej pomoci. Ale leto sa blíži, takže ja vám dovolím spýtať sa tieto otázky. Pán minister, nech sa páči, máte možnosť reagovať. Ja viem, že on vie veľmi veľa, má obrovský záber a chcem mu teda povedať, že ak chce, môže sa vyjadriť k tým otázkam, ktoré preferuje a pokiaľ ide o otázku humanitárnej pomoci, dnes do poludia sme tu hovorili o humanitárnej situácii v Grécku, kde Európska únia využila financie pre humanitárnu pomoc na to, aby pomohla vláde a teraz tu je kríza, ktorá prebieha v Taliansku. Ja si myslím, že ministri už hovorili o tej kríze v Taliansku a mňa zaujíma, či talianská vláda možno žiadala nejakú podobnú formu pomoci, ako to urobili Grécia. Uvidíme, aká je reakcia pána ministra na tú požiadavku pomoci Taliansku s tou krízou v Stredomorí. Ďakujem pekne. Ďakujem naozaj veľmi pekne za túto naozaj veľmi širokú škálu otázok. Ja som to pochopil tak, že by som sa mal zamerať skôr na humanitárnu stránku a že o rozvojovej agende sa bude rokovať e, v neformálnejšej forme pred touto schôdzou. Čiže ak som tie rozvojové otázky až tak veľmi neprebral, bolo to preto, lebo to spadá do formácie rady, ktorej predseda vysoká predstaviteľka a nie minister úradujúceho predsedníctva rady. Ale môžeme hovoriť aj o veciach súvisiacich s rozvojom, ktorého sa týkali, týkali niektoré otázky, teda rozvojová spolupráca a rozvojová pomoc. Takže ja sa pokúsim aj tieto veci pokryť. Dovolte mi, aby som začal otázkami pána Guerrero Salom. Pri mnohých príležitostiach priority sa až to veľmi nelišia od predsedníctva k predsedníctvu. Viacero faktorov za tým stojí. V prvom rade ide o tú všeobecnú úroveň veci, ktorými sa zaoberáme, teda že táto úroveň zostáva rovnaká. Ide hlavne o boj proti extrémnej chudobe, posilňovanie odolnosti krajín, ktoré sú najzraniteľnejšie, ktoré sú hlavným príjemcom humanitárnej pomoci, ako aj rozvojovej pomoci v mnohých prípadoch. Myslím, že to odráža aj tú skutočnosť, že mnohé z týchto kríz sa časom vlastne prelievajú jedna do druhej. Čiže je potrebné aby sme robili súbežne minimálne dve veci. Čiže na jednej strane riešiť tie najakutnejšie formy pomoci v prípade katastrof, teda humanitárna pomoc pre tých, ktorí či už hľadujú alebo inak trpia, ale zároveň nemôžeme um, zabúdať na tie dlhodobejšie formy riešenia prostredníctvom naozaj premyslenej rozvojovej pomoci a rozvojových projektov. Čiže na jednej strane sa snažíme nájsť udržateľné riešenie, riešenie všetkých tých nevyriešených krízových situácií počas nášho predsedníctva. Naozaj úprimne niektoré z týchto vecí zostanú ešte aj ďalším predsedníctvom, bulharskému, rakúskému a možno ešte aj tým ďalším. Áno, ja sa pokúšam o optimizmus. Považujem sa za optimistu svojou povahou, ale zároveň som aj realistom a preto musím uznať, že ide o otázky dlhodobého charakteru. Ja si myslím, že pokiaľ ide o odolnosť, tá je dôležitá či už pri prírodných, ako aj pri človekom spôsobených katastrofách a je nevyhnutné odolnosť dostať do spoločnosti, do štátnych štruktúr, aj krajín, ktoré sú najzraniteľnejšie a kde sa prírodné katastrofy opakujú. A naozaj takto dokážeme ušetriť peniaze, peniaze našich daných poplatníkov, pretože pokiaľ zvýšime odolnosť eh, štruktúr v samotnej krajine, tak vlastne zvýšime aj schopnosť príslušnej krajiny zvládať tie prírodné katastrofy a reagovať na ne. Ale človekom spôsobené konflikty, ak eh, sa nám podarí zlepšiť eh, tú odolnosť, tak Ehm, hlavne zlepší sa prevencia, budú predchádzať takýmto konfliktom, nejaké eskalácii a tak ďalej. Čiže tá odolnosť je úzko prepojená. Tie cieľové krajiny, ehm, zvyšujeme ich odolnosť ako voči prírodným katastrofám, tak aj voči dopadom katastrof alebo kríz spôsobených ľudskou činnosťou alebo teda človekom. Otázka, ktorá sa týkala migrácie, konkrétne toho, či by to mali riešiť ministri vnútra. Ja osobne si myslím, že bezpečnosť je nerozdeliteľná. V globalizovanom svete by sa mal rozlišovať externá a interná bezpečnosť. Áno, samozrejme, pri rozvojovú pomoc, e, tak e, sa dá rozlišovať, ale pokiaľ je rozlišovanie nejakej hard soft security alebo mm, vnútornej a vonkajšej, mm, myslím, že toto nie je úplne na mieste. Aj geograficky je nedeliteľná. A keď sa hovorí o tých e, externých a interných aspektoch migrácie, tak je potrebné zohľadňovať obe tieto dimenzie naraz. A pokiaľ ide o aktivity EÚ, členských krajín, aj krajín, odkiaľ pochádzajú migranti, keď sa snažíme riadiť migračné toky, v EÚ, respektíve na našich hraniciach, tak to musí ísť eh, súbežne s riešením príčin, ktoré za týmito migračnými tokmi stoja. Takže je potrebný naozaj komplexný prístup ku všetkým aspektom, ktoré s migráciou súvisia. A rovnako musíme uznať, že ľudia sa presúvali vždy z jedného miesta na druhé nie je to nejaký fenomén, ktorý by sa dal úplne zastaviť. Migrácia má isté aj pozitívne aspekty. Je potrebné rozlišovať e, tú, ktorá je legálna a takú, ktorá legálna nie je. A mali by sme tiež ľuďom umožniť presúvať sa legálnym spôsobom, či už z dôvodu prírodných katastrof, ozbrojených konfliktov, alebo z dôvodu túžby po lepšom živote, či už pre seba alebo pre svoje deti. Otázka pána Ventu. Ten sa pýtal na SDGs. Ja si myslím, že po tom, čo sme si stanovili určité ciele, ciele financovania či už je to rozvojová pomoc alebo humanitárna pomoc vo všeobecnosti, alebo či sú to nejaké konkrétne nástroje alebo projekty. Za každým je poutovania hodné, keď tie ciele, ktoré sme si sami stanovili, nedodržiavame, nedosahujeme. Takže mm, naozaj si myslím, že sa nedá ospravedlniť nedodržiavanie cieľov. Áno, pán Venta, ešte e, do roku 2030 pár rokov máme pred sebou, ale táto lehota sa blíži, čas sa kráti a čoraz zjavnejším sa stáva to, že nie všetci tie ciele dosiahnu. Takže by sme sa mali snažiť viac tlačiť na dosahovanie cieľov. Zároveň je však iba férové povedať, že tie sumy, ktoré kolektívne ako EÚ máme, a teda nielen kolektívne ako EÚ, ale aj individuálne ako členské štáty, ktoré idú na rozvojovú pomoc a humanitárnu pomoc, že tieto sumy sú čoraz vyššie, ale nerastú rovnakým tempom, akým sa zvyšujú potreby financií a tiež e, tých kríz a katastrof, ktoré si vyžadujú našu reakciu, je čoraz viac. Teda také, čo si vyžadujú reakciu medzinárodného spoločenstva a EÚ. Digitálna oblasť, digitálne riešenia, ktoré by sa dali uplatňovať aj v oblasti rozvojovej pomoci a humanitárnej pomoci. Mm, toto je samozrejme forma zlepšovania transparentnosti, zodpovedania sa, tiež sa tak dá poskytovať pomoc rýchlejšie a toto je naozaj vec, ktorú všetci uznávajú. Pokiaľ však ide o um, digitálne zručnosti a čoraz väčšiu transparentnosť služieb poskytovaných vládov a tak ďalej, tak tam tie názory medzi krajinami či už to krajiny Európskej únie, členské krajiny alebo krajiny, ktoré sú príjemcovia, tak tam tie názory sú už dosť odlišné. Čiže áno, záujem naozaj existuje. Mali by sme sa snažiť tento záujem o oblasť digitálu naplniť skutočným obsahom. Čiže naozaj ide o jeden z najinovatívnejších spôsobov, ako sa vysporiadať s výzvami. Ale nemôžeme to považovať za náhradu tých tradičnejších nástrojov, ktoré v dispozícii máme. A mnohé z príjemcovských krajín, mnohé z tých najchudobnejších krajín na svete naďalej ešte istú dobu budú skôr tradičnými ekonomikami, zameranými na, na polnohospodárstvo a samozrejme, že potrebujú infraštruktúry, aby sa tam dostávali na trh tovary, aby sa zvyšovala ich konkurencieschopnosť. Čiže tam tie tradičnejšie veci naozaj nemôžeme opomenúť. Tradičné formy rozvojovej pomoci a tak ďalej. Ale uplatňovanie digitálnych riešení skutočne nevnímame ako v rozpore s cieľmi, ktoré Európska únia alebo prírodské krajiny majú. Teraz otázka pani Hojbach. Koherentnosť v oblasti migrácie. Ja už som spomínal, že sa nemôžeme snažiť migráciu zastaviť, migráciu ako takú, ale musíme riešiť aj príčiny, keď ľudia sú naozaj nútení k presunu, keď ľudia sú nútení vystaviť sa tým rizikám prechodu cez Stredozemné more, keď musia platiť zločineckým gengom, aby sa dostali z kríz, z vojen a tak ďalej. A potom je potrebné riešiť tie príčiny naozaj spôsobom, ktorý bude udržateľný. na efektívny, účinný, koherentný prístup, naozaj premyslený, prepracovaný prístup k rozvojovej spolupráci, toto je niečo, čo naozaj nevyhnutne potrebujeme. Ja už som spomínal, že som presvedčený, že rozvoj je prioritou nášho predsedníctva. Teda nie je to určite menej dôležitá ako humanitárna pomoc. Aj toto považujem za neoddeliteľné jedno od druhého. Dlhodobý strategický cieľ oboch je rovnaký. Vytvoriť naozaj odolné spoločnosti, ktoré sa budú zvládať, starať sami o seba a budú lepšie odolné voči rôznym stresovým situáciám, ktoré môžu vyvstať. Budú schopné sa zmobilizovať, zvládať prírodné katastrofy a iné typy kríz. Ale ja som to pochopil tak, že dnes sa skôr máme venovať tej humanitárnej oblasti, skôr teda než tej rozvojovej, tak som to aspoň pochopil. Ale estonské predsedníctvo vníma obe oblasti ako prioritné. Otázka pána Líca, nedostatok nemocníc a humanitárna pomoc zameraná na vzdelávanie. Nuž, prístup k zdravotnej starostlivosti v krizových situáciách má naozaj kľúčový význam. naozaj by sme mali venovať dostatočnú pozornosť kvalitnej zdravotnej starostlivosti. No a pokiaľ ide o vzdelávanie, aj toto je kľúčový aspekt humanitárnej odpovede a z dlhodobého hľadiska aj dlhodobejšej rozvojovej politiky. A zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v regiónoch a krajinách, ktoré sú postihované krízami. Toto je podľa mňa najlepší spôsob, ako znížiť chudobu, ako zvýšiť konkurencieschopnosť týchto krajín z dlhodobejšieho hľadiska strategicky vnímané. A toto platí aj pre tie zraniteľnejšie skupiny v rámci spoločnosti. Deti, menšiny, samozrejme ženy. Takže toto je jeden z najstrategickejších spôsobov, ako zlepšiť situáciu, teda relevantnosť vzdelávania, prístup k vzdelávaniu ako súčasť dlhodobého riešenia problémov, samozrejme ruka v ruke s ďalšími príležitosťami, prístup na trh, hospodárska, ekonomické príležitosti pre mladých. Čiže celé je to zase trošku komplikovanejšie, tá výzva je trošku komplexnejšia. Teraz si nie som istý výslovnosťou pani Kienge. Dúfam, že som to meno veľmi neskomolil. EU Afrika a otázky súvisiace s diasporou. Nuž, ja nemám pocit, že by toto nebolo prioritou. Možno sme na to nepoukázali nejako osobitne, nie je to samostatný bod v programe nášho predsedníctva, ale ja som si samozrejme poznamenal to, čo ste vypovedali a samozrejme rád vaše návrhy zohľadním. No a vzťahy EU-Afrika, áno, toto je dôležitá priorita. A to aj vo svetle blížiaceho sa samitu EU-AU v Abidžane v septembri. Musíme sa naozaj snažiť spolupracovať s africkým kontinentom a s Africkou úniou, ako aj s jednotlivými krajinami afrického kontinentu, Oni majú svoju vlastnú agendu, my máme vlastné programové dokumenty, čiže je dôležité tieto veci prepojiť tak, aby sme riešili na jednej strane naše európske strategické ciele a aby sme zároveň umožnili ľuďom v, Africku, v Afrike pardon, profitovať, aby sa naozaj vytvárali príležitosti pre mladú generáciu. Tako to teda vnímame v kontexte blížiaceho sa samitu. A musíme pracovať tak, aby sme sa zodpovedne postavili k demografickým výzvam, ktorým sme vystavení, a ktorým je africký kontinent vystavený, zároveň ekonomické príležitosti, aby sa rozvíjali prospech ľudí v Afrike, Stále sa ešte máme možnosť pripraviť na ten summit, máme ešte pár mesiacov a budeme sa o to naozaj do všetkých sil snažiť. E, summitu bude predsedať predseda Tusk a jeho teda africký protiajšok, predseda Africkej únie. My sme takým facilitátorom skôr, e, nemáme to priamo v rukách, ale zapájame sa aktívne do prípravy summitu a snažíme sa na ten program dostať nejaké také trošku inovatívnejšie body, ako napríklad využívanie digitálu, eh, e-governance, aby sme naozaj pre tých mladých vytvorili v Afrike lepšie príležitosti, zvýšili transparentnosť správy celého afrického kontinentu v interakcii s vlastnými občanmi. Pokiaľ ide o Kongo, Nigériu, áno, Samozrejme, že sa snažíme o to, aby všetky nástroje boli adekvátne financované, lebo čísla, štatistiky hovoria jasným jazykom, pokiaľ ide o peniaze od EÚ a od členských štátov, tak e, naozaj tie sumy sú čoraz vyššie, ale ako to už býva, tie potreby rastú ešte rýchlejším tempom. Napríklad e, Situácia v Nigerii, hnutie Boko Haram a iné podobné skupiny, tak tam tie hlavné výzvy často spočívajú v tom, aby sa tá pomoc naozaj dostala tým najpotrebnejším, tým najodkazanejším. Niekedy je to naozaj veľmi limitujúci faktor, ešte limitujúcejší ako nedostatok zdrojov. Čiže naozaj vidíme prepojenie toho humanitárneho s bezpečnosťou oblasťou, bezpečnostnou oblasťou. Aspoň čiastočne som po, odpovedal takto aj na otázky pána Noizera, vzťahy EU, Afrika, migrácia, bezpečnosť. A ešte tu bola ďalšia otázka týkajúca sa post-kotonu situácie rok 2020 ten sa nezavratne blíži, nezržateľne blíži a očakávame, že komisia príde s návrhom mandátu, pokiaľ ide o úpravu po kotonu na zasadnutiach rady sa o tom hovorilo. Zatiaľ nie je plný konsenzus o tom, ako postupovať, ale tento konsenzus chceme, chceme na ňom pracovať. A súhlasím so všetkými vašimi bodmi, teda k tomu formátu, že to bol naozaj veľmi hodnotný formát. No a agenda EU Afrika, tam jedným z hlavných bodov je to, že musíme spolupracovať s partnermi Tichomorí, v Karibskej oblasti a musíme sa snažiť hľadať spôsoby, ako iných regionálnych partnerov nejakým spôsobom zapojiť. Spomínal som Karibik, spomínal som Tichomorie, kde sú osobitné záujmy a ten príspevok rozvojovej agende je veľmi osobitný, hlavne pokiaľ to regionálne skupiny krajín. Takže naozaj toho veľa, čo by sme mali prediskutovať a dohodnúť sa na tom, dúfajme predtým, než uplynie existujúci režim. Ale dúfam, že sa nám to teda podarí, že budeme napredovať naozaj spôsobom, ktorý nám umožní neprísť o tieto dôležité skúsenosti, dôležité nástroje, ktoré sme za tie roky vybudovali v rámci režimu Kotonu. A to je tuším všetko no, situácia migrantov v Taliansku je to veľmi vážne. Hovorili sme o tom s kolegami vo výbore AFET aj včera. Stručne sme sa tieto otázky dotkli. Situácia s migrantmi, najmä e, cesta cez centrálne stredomorie, patrí k problémom súvisiacimi s bezpečnosťou, ktorí budú na eh, poprednom mieste programu na ďalšie mesiace eh, v rámci eh, jednotlivých útvarov rady, pretože sa to týka aj vonkajšej bezpečnosti, zahraničných vzťahov, ako aj vnútornej bezpečnosti a, a internej solidarity medzi členskými štátmi EÚ a určite sa budeme musieť potýkať s bezprostrednými požiadavkami a naozaj vážne brať požiadavku zo strany Talianska e, o solidaritu zo strany ostatných členských štátov EÚ a takisto riešiť e, tieto výzvy e, z dlhodobejšieho strategického hľadiska formou boja e, proti organizovanému zločinu a skupinám, ktoré zneužívajú a profitujú z pašovania ľudí. Budeme musieť identifikovať a registrovať osoby, ktoré uplatňujú e, nové digitálne riešenia v tejto dôležitej oblasti. Ale pokiaľ ide o zahraničné kroky, budeme musieť e, riešiť tie príčiny prapríčiny migrácie. Takisto e, má byť súčasťou toho celého odolnosť. Musíme byť pripravení zmysluplne prispieť k zlepšeniu spôsobilosti tých krajín, ktoré môžu byť e, tranzitnými, ale aj e, zakročiť proti krajinám, ktoré sú zdrojom migrácie na hraniciach. Takže táto otázka je a situácia je nesmierne, nesmierne zložitá. Podľa nás je situácia v oblasti eh, migrácie eh, jednou eh, z dôležitých priorít nášho aj malského predsedníctva, ale nedá sa riešiť, vyriešiť koneč, s konečnou platnosťou definitívne pretože je nesmierne komplexná. My sa budeme snažiť maximálne pokročiť v tejto oblasti a dúfam, že koncom nášho predsedníca bude situácia oveľa lepšia, pretože bude pred Vienocami a migrácia cez stred, centrálne stredomorie je otázka sezónna. Ale aj preto, že sa dostaneme bližšie ku konsenzu na to, ako uplatňovať aj solidaritu a zodpovednosť eh, medzi členskými štátmi vyžiada si to facilitátorov a tých, ktorí sú schopní dosiahnuť konsenzus. Ďakujem. Ďakujem, pán minister, hovorí predsednička, za odpovede na množstvo otázok, ktoré boli eh, na dnešnom zasadnutí tohto výboru eh, nevyhnutné. Máte do Vianoc 6 mesiacov Takže tešíme sa na spoluprácu s vami na týchto otázkach. Ďakujem, pán minister, za vašu návštevu a ďakujem takisto za vynikajúce, vynikajúcu e, disciplínu z hľadiska času. No, ešte niekoľko minút sa budú môcť e, e, prihlasovať rečníci na ďalšiu tému. Okay, colleagues, we're going on to item nine. Takže dostávame sa na bod 9. Ide o preskúmanie v polovici trvania týkajúce sa nástrojov na financovanie vonkajšej činnosti. Takže je to polovica trvania a tuto vlastne my sme prvým výborom v tomto parlamente, ktorý má nástroje, ktoré siahajú za túto toto polovicu trvania. A treba sa pozrieť na to, či sú nástroje naďalej účinné a či treba niečo zmeniť. Ale nedá sa nič zmeniť bez hodnotenia, ako veci fungujú. A dnes si vypočujeme eh, hodnotenie strany komisie. Máme tu troch expertov, ktorí sú tu s nami a tí budú hovoriť o DCI a o EDF. Je to pán Jean Bossuit, od Európskej komisie DPM, to je um, už v minulosti pre nás urobili množstvo štúdí a ten bude, bude hovoriť o DCI a potom bude pani Karolín Tunisen a pán Javier Pereira, ktorí budú hovoriť o EDF. Sú to konzultanti s dlhoročnými skúsenostiami v oblasti rozvoja a hodnotenia mechanizmov. Takže najskôr dostane slovo pán Bosuit. Prepačte, mám, mám to v poznámkach, teda začneme s EDF. Takže Karolín Tunisen, máte e, po 8 minút na jednotlivé prezentácie, nech sa páči. E, je toto lepšie? Ďakujem pekne. Dobré odpoludnie. Predstavíme vám hlas, hlavne, hlavné závery za 8 minút za, v Fonde Európskeho rozvoja 11. Eh, Mám to na, rozdelené na nástroje. Sú to hlavné nástroje financovanie. To je najväčší nástroj. Eh, nástroj má 11 miliard eur v rokoch 2014 až 2020. Ide o jeden z najväčších eh, obálok v rozvojovej pomoci na svete. Je na základe, e, bolo postavené na e, dohode o partnerstve z Kotonu. To je typické, že všetky partnerstva a alokácie na financovanie a to sa realizuje spoločne s krajinami EÚ a príjimateľskými krajinami. Toto partnerstvo má vysokú úroveň vlastníctva aktivít EDF. To je ďalšia charakteristika, ktorá vyži, vychý, vychádza z partnerstva z Kotonu, je e, partnerstvo a vlastníctvo a politické a politický dialog. Potom je tu geografický rozvoj. E, týka sa 48 krajín AKP a ďalších krajín a e, území a dosahu, teda je určené na úrovne, ktoré sú tri, e, regionálnu, celoštátnu a um, um, úroveň AKT. EDF má svoj vlastný finančný a implementačný rámec, kam patrí celý rad nástrojov, ako aj možnosti implementácie, ako aj samozrejme tu máme obrovské množstvo peňazí, preto má veľkú závažnosť v krajinách, kde sa používa. Má teda právny e, rámec, ktorý je dlhodobý, je to 5 až 7 rokov, teda maximálne 7 rokov, preto je EDF veľmi vypočítateľným nástrojom z hľadiska aj EÚ, aj e, z hľadiska prítomnosti v daných krajinách čo poskytuje EDF, podporuje znižovanie chudoby, trvodržateľný a spravodlivý rast. A je to nástroj, ktorý má riešiť štruktúrálne výzvy hospodárstva. Teda je to dlhodobé riešenie rozvoja a to štrukturovaným spôsobom tam, kde je potreba e, krátkodobejšie riešiť potreby, vtedy sa používajú iné nástroje financovania. No takže každá z týchto charakteristík e, sa nachádza aj pre iné nástroje. Vlastne tu sú všetky charakteristiky jednotlivých nástrojov zhrnuté do jedného jediného a preto sa tento nástroj odlišuje od všetkých ostatných. Teraz poďme na hlavné závery a zistenia. Máme ich rozdelené do štyroch oblastí, teda je e, realizácia nástrojov a potom ide o štruktúru a organizácie či nástroje, ktoré používa EDF. Prečo sa robí toto hodnotenie? polovici roku 2016 a končí koncom roku 2017, keď EDF sa práve len realizuje. Môžeme povedať iba veľmi málo o účinnosti akcií zo strany EDF 11. Teda vychádzame z EDF 10 a e, posudzujeme relevantnosť programovania a čo zatiaľ EDF dosiahlo. Potom sa pozrieme na štruktúru organizáciu, či je vhodná na efektívne, uh, efektívne plnenie cieľov. Najskôr sa pozrieme, ako EDF eh, e vyhovuje prioritám EÚ, politickým prioritám a ako ladí s ďalšími nástrojmi externého financovania. Ďalším e, zistením je, že veľmi dobre im vyhovuje, napriek tomu, že sa člo, e, svet opäť zmenil. Sú tu nové uh, priority rozvoja, rieši potreby rozvoja a takisto rieši aj na úrovni uh, krajín. Dosahuje vysokú efektívnosť aj na úrovni regionálnej uplatňuje 8 princípov efektívnosti, ako aj pri horizontálnych otázkach, napríklad eh, rodové otázky, ktoré sú veľmi dobre zapracované do priorít EÚ. Eh, e Je výborným vstupným bodom o, eh, disk, pre diskusiu o, hodnotách EÚ. Ide o demokraciu, ľudské práva v rámci jednotlivých krokov a výber odvetví, ktoré majú byť financované. Rovnaké fundamentálne základy sa uplatňujú um, v dialogu s rôznymi krajinami. EDF je napokon naozaj relevantný pre hľadiska uh, udržateľných rozvojových cieľov. Na druhej strane sú tu nové priority EÚ, teda bezpečnosť a migrácia a tu EDG, EDF má byť dôveryhodným prostriedkom a e, bol vytvorený e, poručnícky fond, čo má dôsledky aj pre EDF. Ďalší aspekt je, ako sa dobre uplatňuje financovanie zásad. Hovorí sa tu o partnerstve, hovorí sa o vlastníctve a o dosahovaní cieľov v meniacom sa kontexte. Ako som povedala, EDF je dlhodobý nástroj, má 7 rokov. Je to kotva pre krajiny, kde financuje rozvoj, je koherentný, predvídateľný, konzistentný ako odozva na výzvy rozvoja. Ale táto konzistentnosť a predvídateľnosť znamenajú, že je potom problémom o prispôsobiť sa novým okolnostiam. Preto niektoré akcie sú menej relevantné e, z hľadiska času pretože e, časom môžu menej e, zodpovedať skutočným potrebám. Jedným zistením e, zistevania bolo, že um, niektoré explicitné ciele EDF e nedosiahlo, teda bolo nižšie vlastníctvo napríklad e, pri programovaní z hora na dol a to bolo zhoršené koncentráciou tohto nástroja v jednotlivých odvetviach. Takisto bolo dosiahnuté menej dôsledné partnerstvo e, prostredníctvom zjednodušených postupov a takisto ostávajú problémy e, z hľadiska štruktúr. Je tu niekoľko problémov, ktoré boli zistené v rámci štruktúr národných e, a autorizačných úradníkov v tých príjimateľských krajinách a napokon komisl, komisia považuje veľmi veľké problémy z hľadiska partnerstva. A to súvisí s organizáciami občianskej spoločnosti, ktoré nie sú schopné predlž, prehlbiť to, tento vzťah. A sú to buď politické strany, alebo náboženské organizácie, či iní partnery občianskej spoločnosti. Pozrieme sa teraz na to, ako je cieľ EDF eh, vyjadrený v eh, organizačných štruktúre. Čo sa týka komplementarity a koordinácie, komisia urobila niekoľko krokov, aby zabezpečila na zvýšenie komplementarity a koordinácie medzi jednotlivými nástrojmi a projektmi. Sú tu ešte stále problémy, najmä medzi EDF, a akciami, ktoré sa fungu, financujú s centrálne riadenými linkami rozpočtu. A takisto sú problémy, na, teda slabá synergia medzi projektmi na, strane, na úrovni národnej, regionálnej a v rámci AKT. EDF má rôzne charakteristiky, ale ukazuje sa ako vynikajúci nástroj z hľadiska aktívneho vývoja. Ale vlastne treba povedať, že EÚ nevyužila naplno všetky možnosti tohto, tejto mimoriadnej pozície a má tendenciu používať e, prístup rovnaký ku všetkým takže nezohľadňuje dostatočne špecifika jednotlivých krajín a území, regiónov či konečných užívateľov z hľadiska e, politického dialogu a podobne. No a napokon, dúfam, že ešte stíham, aké nástroje e EDF 11 má k dispozícii, aby mohol byť efektívny či účinný na, pri dosahovaní cieľov. Prvý záver je taký, že EÚ napríklad snahám zlepšiť monitorovanie jeho, jej aktivít E, ešte stále nie je dosť orientovaná na, na výsledky z hľadiska výkonových, e, výsledkových e, ukazovateľov. Teda ťažko posúdiť, či sme naozaj dosiahli svoje ciele. Teda monitorovanie obmedzuje možnosti EDF z hľadiska možností a obmedzuje zodpovednosť voči občanom a takisto obmedzuje um, Eh, odvodzovanie, ponaučení z hľadiska budúceho programovania a navrhovania. Treba skonštatovať, že za ostatné roky komisia sa naozaj snažila zjednodušiť postupy a procesy, aby sa EDF eh, e dostali na jednu úroveň pravidiel. Začalo sa to pred pár rokmi, takže sme mali problém toto naozaj porovnať ale očakáva sa, zníženie administratívnej záťaže a lepšie finančné plnenie. Ale toto e, zjednodušovanie má aj negatívne stránky, napríklad prístup CSO k financovaniu a niektoré pravidlá EÚ, teda že má byť, e, e, znamená znamená e, skôr pravidlá pre administratora grantov a menej je pre prítomnosti na základnej úrovni. Ďakujem. Otázky odznejú až po ďalšej prezentácii, takže od, odozdám slovo ďalšiemu rečníkovi. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ja sa nebudem držať všetkých priesvitiek, pretože nástroj pre spoluprácu rozvojovú je rovnako ako EDF, preto sme vlastne boli spolu takým dlhodobým nástrojom, ktorý sa reaguje na znižovanie chudoby, ale v iných krajinách Ázia a Afrika. Je to komplexný prístup, pretože sú tu bilaterálne programy pre tieto krajiny, ale takisto sú tu aj tematické programy, ktoré podľa môjho názoru a podľa tej evaluácie budú v budúcnosti ešte dôležitejšie. Sú to veľké nástroje, napríklad pokiaľ ide o miestnu občianskú spoločnosť, a takisto sa to týka aj globálnych e, otázok, napríklad aj pokiaľ ide o agendu 2030. E, budú tu viaceré inovácie a takisto tretí program, čo je vlastne panafrickým programom, ktorý pomáha riešiť kontinentálne otázky tak v Európe ako aj v Afrike. To je teda komplexný prístup a riešime tie isté otázky ako kolegovia od EDF v rámci strednodobej revízie DCI bol e, veľmi účinný, pokiaľ ide o modernizáciu e, tých krajín, ktorých sa to týkalo. Takže väčšie partnerstvo a dlhodobejšie plánovanie bolo to v týchto oblastiach veľmi efektívne a pomohlo to dosahovať niektoré z tých cieľov na agende, e, pokiaľ ide o zmenu v rámci diferenciácie. Je to veľmi kľúčové v tejto časti sveta. Máme tu Thajsko, Indonéziu, Brazíliu a tu sa vlastne tieto zmeny implementovali a zaznamenali sme zlepšenie v tých chudobných krajinách. Takže pokiaľ ide o efektívnosť, tento nástroj skutočne bol úspešný, pokiaľ ide o integrovanie ďalších politík. Prispôsobilo sa to národným plánom, alebo tieto sa prispôsobili tým cieľom, ale nebolo to jednoduché v tomto nástroji, to je veľmi dôležitá vec, zmainstreamovať ostatné ciele Európskej únie. Rovnako ako aj ten príbeh EDF, ľudské práva, stáva sa stále ťažším využívať tieto nástroje, pokiaľ ide o podporu demokracie právneho štátu. Takisto tento nástroj má problémy, pokiaľ ide o podporu globálnych statkov, a máme tu, chvála Pánu Bohu, e, určité nástroje, ktoré to riešia, ale prostredníctvom týchto, prost, týchto nástrojov nebolo pod, možné riešiť otázky ako napríklad klimatické zmeny, takže bolo to také zmiešané. Ide o komplexný nástroj, ktorý má veľa komponentov, sú tu synergie a komplementarity, ktoré nie sú ľahko zvládnutelné. A všetky tieto komponenty vlastne si takto žijú vedľa seba. Potrebujeme synergie, pretože ten nástroj ako taký je komplexný. A pokiaľ ide o spoluprácu s členskými krajinami, bol tu určitý pokrok v spoločnom programovaní, ale vyžaduje si to e, ďalší rozvoj, pretože to je iba v počiatočnej fáze. Takže je tu otázka, čo urobíme s týmto nástrojom, akú páku to dáva do rúk Európe. EDF povedal, že od toho závisí veľa peňazí, to by mohol byť ten pákový efekt, ale v rámci DSI to nebol kľúčový nástroj pre tento pákový efekt. Je to dôležité pre viacero krajín a preto musíme povedať, že nie peniazmi kupujeme niečo. Tá pridaná hodnota Európskej únie nebola veľká, veľkosť tej finančnej obálky, ale to, ako sa to primalo, vnímalo sa to ako neutrálna nadnárodná entita. Takže išlo tu o neutrálnu agendu, to bolo to vnímanie tej pridanej hodnoty a takto to doplňalo tú prácu členských štátov. Potom tu je ďalší aspekt pakového efektu že či tieto peniaze môžu získať peniaze z súkromného sektoru. A tu máme takúto skúsenosť. Áno, DCI umožnilo to, že sa tu došlo, do tu došlo k znásobeniu tej finančnej pomoci viac ako EDF, ale ešte si to vyžaduje čas. A teraz sa dostávam k tomu kľúčovému. Bol to veľmi cenný nástroj, pokiaľ ide o znižovanie chudoby v zraniteľných chudobných krajinách v tej časti sveta. Ale týchto krajín je stále menej, pretože veľa krajín v tomto regióne postupne už sa vymanili z potreby tej pomoci. Sú to také strednopríjmové krajiny, dokonca vyšší stred týchto, tejto skupiny obsahujú. A tento nástroj samozrejme nebol naprogramovaný na takéto účely, takže je stále komplikovanejšie, aby to bol atraktívny nástroj pre tieto krajiny. A to otvára aj určité problémy, pokiaľ ide o to vákum, ktoré tu je. A bude sa to pravdepodobne opakovať aj pri EDF, pretože krajiny už vypadli z tej skupiny krajín, ktoré potrebujú túto pomoc a preto všetkým, pokiaľ ide o rok 2017, je to určite nedostatok, pokiaľ ide o pokrývanie týchto krajín budeme potrebovať iné formy partnerstiev s týmito krajinami. Už nepotrebujú pomoc a nedostávajú pomoc. To je politika EÚ. Ale ako nahradíme potom to portfólio spolupráce vychádzajúcu zájomných cieľov, záujmov z globálnej agendy a z ostatných záležitostí a kapacita zo strany Európskej únie a členských štátov, to ešte stále nie je vyriešené a toto ani DCI nevyrieši. Takže tento nedostatok tu prevláda aj ďalej. Rovnaké poznámky môžeme povedať, že napriek všetkým snahám a politikám je stále viac ťažké e, zaangažovať občianskú spoločnosť, miestne úrady a medzinárodnú spoločnosť. Je tu záujem, ale jednoducho to nefunguje. Hoci všetci dobre viete, že Naša agenda uvádza, že nebudete nič robiť v rámci agendy 2030 bez toho, že tu bude nejaká koordinácia. Táto je potrebná. Takisto je veľmi ťažké, aby sa tieto nástroje otvorili voči občanskej spoločnosti, na to je viacero dôvodov. Uzavriem to nasledovným. Je to práve DCI, ktorý môže zostať kľúčovým nástrojom v kontexte geografického postupu kde pomáhame týmto zraniteľným a chudobným krajinám v tejto časti sveta a zostáva to relevantné v kontexte e, toho, kde je potrebné EDF. Či sa to dá sfúzovať, to je otázka, ale ďalšie komponenty, čo urobíme s tými ostatnými? pretože ťažko sa vyčlení nejaký priestor pre týchto aktérov a potom tie výzvy, ktoré tu máme, pravdepodobne e, už to zasahuje do agendúry do pola pôsobnosti SDG cieľ. Takže otázka, ako sa to dá upgradeovať, ako to potom z, e, ako to potom vyriešime s tými krajinami, ktoré sa z chudobných stali strednopríjmovými? A to si vyžaduje už iný prístup a to je vlastne podstata toho hodnotenia samotného, ktorú, budem, ktorú som tu prezentoval v mene tým lídra, ktorý tu nemohol. Takže ďakujem veľmi pekne, ja som sa končil týmto. Ďakujeme veľmi pekne. Môžete si vypnúť mikrofón. Ďakujem pekne. Kolegovia, komisia sa takisto vyjadri o chvíľu. Alebo chcete sa vyjadriť teraz, hneď? Ako teda zareagujete na to hodnotenie? Pretože to, čo sa udeje v ďalšej fáze, to je kľúčové. Majú kolegovia nejaké otázky? Pani Hojbuk, nech sa páči. E, srdečná vďaka za vaše správy a za predstavenie vaš, z vašej strany toho hodnotenia. Mám otázky, pokiaľ ide o využitie EDF v kontexte súčasných priorít Európskej únie, pokiaľ ide o Trust Fund. Takže ten návrh toho hodnotenia, ktoré sme tu mali, Mali sme tu rezervu pre EDF, pre núdzovú pomoc, pokiaľ ide o Afriku. To sa analyzovalo a dospeli sme k záveru, že sa to vníma inak, pokiaľ ide o udržateľnosť tých projektov v tomto regióne. Rovnako ako aj pokiaľ ide o problémy v oblasti vlastníctva a zodpovednosti. Takže ako Európska komisia s členskými štátmi chce spolupracovať na to, aby túto slabinu, ktorú ste vo vašom hodnotení prezentovali, ako to chcete riešiť. A ako Európska komisia bude spolupracovať s členskými štátmi na to, aby urobila všetko preto, aby postup podľa princípu účinnosti v rámci rozvojovej pomoci aby to skutočne išlo tak, ako to očakávame a či EFD má finančné prostriedky pre aktuálne priority, chcete ich využiť, napríklad pokiaľ ide o a, Und dann hatte ich ja an die Kommission eine schriftliche Anfrage gestellt zur... E- pokiaľ ide o trust fondy. A pokiaľ ide o tú reakciu ohľadne otázky hodnotenia, tam ste mi na konci povedali, že komisia to hodnotenie brala síce na vedomie, že je v kontakte s hodnotiteľmi a snažíte sa lepšie pochopiť tie výsledky. Ja teda chcem vedieť, že kde boli tie problémy, keď komisia nechápala tie problémy, alebo kde boli nejaké komplikácie, pochopiť tie vaše výsledky, to by ma skutočne zaujímalo. Um, thank you. Ďakujem pekne. Enrique, nech sa páči. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tie závery, ktoré tu boli predstavené v kontexte DCI, tak tie, stále sa tu opakuje téma v tých našich diskusiách, aj v tomto výbore. Ako teda pracujeme a spolupracujeme s takými krajinami, ktoré už majú vyšší alebo vyšší stredný príjem, keď už nie sú to krajiny chudobné. Táto diskusia tu už prebehla aj v minulosti ohľadne tých nástrojov, prostredníctvom ktorých môžeme tieto krajiny teraz vnímať alebo merať. To znamená, ide tu o štatistické indikátory, ktoré by hovorili bližšie informácie ohľadne tých stredných príjmov v týchto krajinách. A sú tu určité nezrovnalosti a tieto nezrovnalosti súvisia s odlišnosťami medzi regiónmi, medzi jednotlivými vekovými skupinami a takisto aj príjmovými e, rovinami. Takže sú tu viaceré rôzne dôvody pre túto situáciu. Mohla by teda Európska únia mať nejaký záujem, aby sa angažovala v budúcnosti s takými krajinami, ktoré vo vzťahu k tomuto indikátoru sú už mimo tých pravidel, ktoré sme tu mali doposiaľ na to, aby sme týmto krajinám pomohli aj v budúcnosti. Treba vnímať komplexnosť situácie, treba vnímať možnosti ďalšej spolupráce. Takže to je moja otázka. A ako si viete predstaviť ďalšiu spoluprácu s týmito krajami, keď aj teda nie prostredníctvom tohto nástroja? Ďakujem. Možno ja sa teda opýtam ešte konkrétnu otázku. Ak by ste chceli povedať, že komisia zmenila, mohla zmeniť nejaké veci, jedno, dve, tri veci, čo by spravila? Je to veľmi ťažké, pretože vieme, že EDF má veľmi bohatý program, týka sa to viacerých oblastí, takisto sa to týka aj tých priorít, ktoré sme tu mali spomenuté. Sú tu viaceré oblasti, ktoré sa takto financujú, ale čo by teda urobila komisia? Možno pokiaľ ide o iné oblasti financovania, kde Európska únia pravdepodobne bude musieť nájsť iné nástroje, napríklad štrukturálne fondy. Tieto vlastne financovali svojho času aj také krajiny, kde nebola infraštruktúra pre dodávky vody alebo iné oblasti, zasa priemyselné regióny, ktoré sme museli konvertovať na regióny, kde by bola väčšia zamestnanosť. Takže boli tu takéto problémy. Máte nejaké odporúčania, pretože vidíme, že vlastne tá evaluácia ako taká má ponúknuť hodnotenie a povedať, že čo sa bude robiť ďalej, čo sa má zmeniť, či skutočne ide iba o zmapovanie situácie alebo akým spôsobom zareagujeme na tie zmeny, ktoré sú potrebné. Ja viem, že sú tu veci, ktoré chceme zmeniť, aby sme od tých krajín, ktoré boli veľmi chudobné, teraz prešli do tých skupiny krajín, ktoré už majú stredný príjem. Používame tu špecifický žargón pri tieto krajiny, ale úplne jednoducho povedané, čo teda, čo teda treba povedať, a to veľmi laicky, čo teda treba spraviť, aby sme sa v tejto situácii pohli ďalej. Požiadame teraz komisiu, predtým, než sa vyjadria experti. Možno by bolo dobré, ak by ste vy vysvetlili, že čo budete robiť po tej evaluácii a potom si vypočujeme tých expertov a oni zatiaľ môžu rozmýšľať nad tými otázkami, ktoré sme sa spýtali. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže tieto evaluácie sú iba jedným krokom v rámci tej prípravy strednodobej revízie finančných nástrojov a tá voľba, ktorú urobila komisia, bola tu na to, aby komisia požiadala o tieto externé evaluácie, to vlastne teraz tu máme prezentované. Tieto evaluácie už boli završené, zverejnené a je to taká studnica informácií, môžeme sa nad tým zamyslieť, ale tak ako to povedali evaluátori samotní, jedna z tých víziev týchto hodnotení je to, že keď už hovoríme o DCI alebo o e EDF, tak toto sú strednodobé a dlhodobé nástroje, takže momentálne sme ešte veľmi v tej, iba tej prvotnej fáze, aby sme hodnotili, že do akej miery skutočne pokryli to, čo sme očakávali. Ale treba povedať, že sú to robustné programy, budeme ich musieť evaluovať tak či tak a teraz už máme jednoducho aspoň také prvotné informácie ohľadne toho, čo sa dosiahlo, aby sme hodnotili tie informácie, ktoré máme. ako budeme mať ďalšie údaje, informácie e, e, k účinnosti týchto fondov, tak podporíme tie myšlienky, ktoré tu boli spomenuté. Takisto otázka, ktorá zo strany komisie musí byť zodpovedaná, je to, ako by sme mohli využívať určitú možnosť fúzie EDF a DCI na to, aby sme v budúcnosti mohli reagovať na tie otázky, ktoré ste spomínali pokiaľ ide o EDF, tam je stanovený jasný právny rámec. Je, tu sa hodnotí predovšetkým výkonnosť tohto fondu, ale zároveň na to, aby sme získali maximálne množstvo synergií, musíme zhodnotiť jednotlivé kroky, ktoré sme doposiaľ robili a tu nám môžu tie evaluácie, tie hodnotenia, ktoré sme si vypočuli, byť nápomocné. ale treba povedať, že pokiaľ ide o oba nástroje, majú rôzny právny základ. Ale jedna vec, ktorú by som chcel spomenúť a označiť, otázka je, že čo by v najbližšej budúcnosti malo zarozenovať, to je tá správa koherentná, táto bude vychádzať z jednotlivých evaluácií, dojde tu k syntéze a vlastne budeme mať jednu správu, ohľadne tých zistení z týchto hodnotení, ktoré sme tu mali. Takže to bude zaujímavý materiál na čítanie, nad rámec toho, čo tu už máme teraz. Už teraz máme toho veľa na čítanie, ale apelujem na vás, aby ste si potom prečítali túto správu koherentnosti. A vlastne takýmto spôsobom sa pozrieme na jednotlivé možnosti synergie v rámci tých nástrojov, aké tu máme možnosti, pretože tie nástroje, ktoré máme, je ich viac a pokiaľ ide o jednotlivé intervencie v jednotlivých krajinách, musíme mať taký celkovejší prehľad. Takisto jedna vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, to sú verejné konzultácie, ktoré prebehli, trvali vlastne 3 mesiace. Išlo tu o lepšiu reguláciu tohto prístupu a chcel by som povedať, že máme tu reakcie zhruba zo strany 60, 60 zúčastnených strán aktérov, takže nepovažoval by som to za nejaké ohromujúce, ale predsa len sú tu zaujímavé vstupné informácie, ktoré sme takto dostali. Boli tu viaceré podujatia, ktoré sme zorganizovali. Mali sme napríklad v marci technický workshop, kde boli aj kolegovia z parlamentu a z členských štátov. Takže tento proces dialogu a konzultácie je veľmi kľúčový, e, pokiaľ ide o získavanie informácie, pokiaľ ide o komisiu, pretože ďalším krokom bude to, že služby na úrovni komisie a ESVČ budú musieť pripraviť konkrétne dokumenty na základe týchto evaluácií. Momentálne teda sme v tej fáze, kde vyhodnocujeme tieto nezávislé evaluácie, ale potom budeme musieť na úrovni komisie zobrať do úvahy tieto informácie a budeme musieť vypracovať pracovné dokumenty, ktoré budú sprevádzať aj tie správy strednodobé, ktoré bude musieť potom kolegium v decembri prijať. Takže toto sú ďalšie kroky, ktoré tu teraz máme, pokiaľ ide o prípravu tých, tej, tejto strednodobej revízie. Okay, so from... Takže v decembri sa dozvieme viac zo strany komisie. Myslím, že už naposledy tu boli nejaké zmeny. Či mýlim sa, bolo tu nejaké menšie zmeny. Takže teraz dostanú slovo naši experti. Neviem, kto sa chce vyjadriť ako prvý. Oznili tu otázky, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, takže ja sa pustím ako prvá do toho, ale nechávam ešte viacero otázok. Pokiaľ ide o tie trust fondy, trustové fondy, myslím, že z našej strany si to vyžaduje veľkú pozornosť, aby sme sa nedostali opäť veľmi hlboko do tej diskusie, ktorá tu bola. Bola veľmi komplexná. Ten hlavný rozdiel medzi komisijným názorom a názorom poradcov je ten, že my vnímame trust fondy správneho uhla pohľadu, toho pohľadu právneho rámca, kde sa jasne preukazuje, že tu nie sú žiadne špecifické pravidla, pokiaľ ide o vlády členských štátov, pokiaľ ide o rozhodovací orgán pri týchto fondoch. Takže nad rámec toho, že tie peniaze sa vlastne výjmu z EDF a potom idú do trust fondu, trustového fondu, tak potom partnerské krajiny už v tom nie sú viac zaangažované. Avšak z pohľadu komisie samozrejme by bolo nesprávne postupovať takto, pretože v praxi krajiny sú prizvané e, pri tých jednotlivých rozhodovacích platformách a preto to prijali veľmi negatívne, že nastala taká situácia, ako som práve popísala. Takže to bol hlavný kameň sváru. A ešte som chcela poukázať na to, že sme vyhodnocovali EDF a nie Trastový fond pre Afriku. Čiže čo odporúčame v našej správe je to, že by malo byť nezávislé vyhodnotenie aj tých trastových fondov a tam sa potom môžu riešiť tieto konkrétne problémy. Samozrejme z hľadiska právneho rámca máme určité obavy, presne v súvislosti s vecami, ktoré ste spomínali, partnerstvo, transparentnosť, efektívnosť, udržateľnosť a tak ďalej. Pokiaľ ide o tú štruktúru a pokiaľ ide o to, ako sa to dialo v začiatku, pretože to hodnotenie sa dialo v lete 2016 a odvtedy vy ste hovorili o tej predbežnej správe február 2017 a už vtedy tá realita bola oveľa ďalej, pokiaľ ide o publikácie komisie na internete o tom trastovom fonde, čiže neskôr tá miera transparentnosti bola uh, teda zlepšená. Tu by som to pre túto tému uzavrela. No a pokiaľ ide o tie krajiny so stredným príjmom, čo tam zmeniť. Túto otázku sme priamo nedostali. V odporúčaniach sa venujeme súvisiacim veciam a asi z toho sa dá vycítiť, čo je podľa nás dôležité a to, že ak ostane EDF zachovaný ako partnerstvo medzi krajinami AKT a EÚ, alebo možno nielen AKT, ale iná skupina krajín, v takom prípade je potrebné venovať sa nejakému oživeniu, ozdraveniu, omladeniu tohto partnerstva tak, aby lepšie odpovedalo um, realite vo svete a táto účasť by mala byť aj demokratickejšia. Teda nie len dialog s partnerskými vládami, ale aj dialog, ktorý bude rozšírený, tak aby tam bol väčší demokratický rozmer, väčšia účasť, aby rôzne časti spoločnosti naozaj mohli rozhodovať uh, o tom financovaní z EDF. Ale prosím, prečítajte si správu a tie odporúčania ich smerovanie je také, ako sme tu načrtli. Nemám nejaké jednoduché riešenie, že by som povedala, urobme toto a toto. A ani sme vlastne nedostali ako mandát poskytnúť takéto, takéto konkrétne riešenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. My v DCE sme tiež riešili trastový fond. Pokiaľ ide o tie nástroje, je to jeden špecifický nástroj, ale čo z tých všetkých vyhodnocovaní vyplynulo, a bude to zrejme aj e, v správe o koherentnosti, to je otázka nejakej viditeľnosti. Prečo trastové fondy? Pretože EÚ má rôzne priority, na ktoré musela reagovať, musela mobilizovať fondy. A toto je veľmi dôležitá vec, lebo sú tu otázky rozvojovej pomoci, spolupráce, pardon, e, dva nástroje, musíme uznávať, že to ešte je iné, iné záujmy, ktoré je potrebné zohľadňovať. E, to je agenda SDG, čiže nejde iba o vzťah e, darca a príjemca, konkrétne záujmy iba príjemcu, ale takéto všeobecné, širšie záujmy a európske vnútorné záujmy. A to je aj v prípade DCI. Taký istý mix oboch, čiže bezpečnosť, migrácia, boj proti terorizmu, ako toto všetko zosúľadiť s rozvojovou pomocou, rozvojovou spoluprácou so záujmami um, partnerských krajín a s tými ďalšími typmi uh, záujmov, teda taký ten všeobecný záujem a európske interné záujmy. No a tie trastové fondy, uh, tie sa vo všeobecnosti vnímali ako flexibilnejší nástroj práve na takéto zosúladenie. Dobre, tak to vyzerá teraz, ale čo do budúcna? No a myslím, že my v našich vyhodnocovaniach presne hovoríme o tom, ako uh, dať lepšie do rovnováhy tieto rôzne rôzne záujmy. A to je tá veľká, veľká výzva pre DCI do budúcna. Tým sa dostávam k otázke pána Gerera, lebo viete, že agenda pre zmenu, Agenda for Change, zavádza princíp diferenciácie. A viem, že tu bola o tom veľká diskusia v istej fáze povedať, že pomoc nie je riešením, nie je nástrojom na spoluprácu s týmito krajinami. Samozrejme, že tam sú indikátory, o tom sa dohovorí, diskusia pokračuje. A správa DCI hovorí, že tá zmena možno bola príliš e, náhla. Áno, diferenciácia, to je v poriadku, zdroje sú Um, obmedzené, čiže naozaj je treba ich investovať tam, kde nie sú lokálne zdroje a kde sú najväčšie potreby, teda uh, znižovanie chudoby, hlavne v chudobných krajinách. Ale správa DCI uh, teda naozaj potvrdzuje, že tá diferenciácia bol, bola dobrou voľbou, ale možno sme nejako podcenili komplexitu situácie, že tie situácie uh, sa naozaj dramaticky ríšia. Na no povedať, že dobre, už ste to zvládli, že treba viac rozmeniť na drobné, ešte trošku um, viacej nuancovať. A je tu otázka mobilizácie domácich zdrojov. Toto je veľmi dôležitá, veľmi dôležitý princíp Európskej únie, že krajiny typu Brazília, India, Pakistán, ak nie sú schopné financovať napríklad sektor zdravotníctva alebo školstva, nie je to preto, lebo by mali málo pomoci, ale je to preto, lebo nemajú dostatok mobilizácie vnútorných zdrojov, zdaňovanie a tak ďalej a tak ďalej. No správa DCI prichádza s tým, že úsilie na podporu domácej mobilizácie zdrojov na kompenzáciu nedostatku vonkajšej pomoci, že tie tam boli, ale dali by sa navyšiť. Ale v konečnom je to v rukách týchto krajín, je to na nich. Čiže naozaj e, na to nie je nejaké jednoduché riešenie, ale správa DCI hovorí o tom, že by sme možno mali nejako uh, ten náš prístup uh, uplatniť uh, alebo nejakým som upresniť, tak aby toto fungovalo lepšie. No a keď máme pomoc geografických programov, ktorá končí, tak sú tu iné nástroje, ktoré sú v pozícii napríklad CSOLA, program v rámci DCI pre tieto krajiny stále platí a aj sa využíva. To z vyhodnocenia vyplýva. Potom GPGC, Global Public Goods and Challenges, aj to tam je v tých krajinách. Rozpočet tam je relatívne obmedzený a potom ďalší nástroj, mnohí ho nepoznajú, ale je to typický príklad e, európskeho záujmu tým je partnerský nástroj, nástroj partnerstva. Aj ten sa robí v krajinak krajinách využívať. Ale to vyhodnotenie prichádza s záverom, že tieto alternatívy ehm, nezaplňajú plne tú medzeru toho, čo by sa dalo urobiť v týchto krajinách, bez toho, že sa vrátime k nediferencovanému prístupu, kde budeme poskytovať pomoc krajinám, ktoré majú dostatok domácich zdrojov, alebo mali by dostatok zdrojov, keby ich systém správovania veci verejných eh, fungoval ako má. Takže to je vec, ku ktorej sa ešte iste vrátime do budúcna a cieľom DCI je práve e, v tomto kontexte e, pôsobiť. Ale je tu nejaká vec, ktorá, ktorá možno, možno, možno chýbala. No a posledná otázka pani predsedničky. Zo správy DCI, pokiaľ o, o budúce výzvy, vyplývajú hlavne otázky toho, čo urobiť s občianskými právami, s e, občianskou spoločnosťou, rodové práva možno. A naozaj aj v EDF je čoraz zložitejšie toto nejakým spôsobom zakomponovať do tých programov, napríklad využitie verejných prostriedkov e, s tým, že podmienkou je urobiť niečo s týmito právami. A mnohé krajiny povedia nie, krajiny AKT hovoria nič s e, občianskou spoločnosťou. To isté pre krajiny DCI, ľudské práva, presne to isté. Čiže e, potom tie veľké finančné nástroje, ktoré teda môžu byť nejakou pákou, e, naozaj sa to nedeje e, z mnohých dôvodov. Čiže naozaj potom sa vrátite k e, európskemu nástroju pre demokraciu a ľudské práva, ale ten malý nástroj, čiže čo s tým spraviť? To je tá veľká výzva do budúcna. A druhá, pani predsednička, to je to, ako Európska únia modernizuje svoje nástroje, pokiaľ ide o agendu udržateľných rozvojových cieľov. E, je to trošku iný typ vzťahu založený na vzájomných záujmoch, spoločnom financovaní, rokovaniach a tak ďalej. A to sú veci, ktoré možno nezapadajú do nástrojov dlhodobej spolupráce. Áno, tie stále existujú, zostávajú, ale tie účely sa líšia. Čiže ako e, túto transformáciu v politike e, do tých kapacít, do tých nástrojov nejakým spôsobom pretaviť. To je ten to je tá veľká výzva. Isté pokusy existujú, GPGC, Global Public Goods and Challenges, Program, relatívne malý, ale venuje sa novým veciam. Nie, že by sme začínali od nuly, ale um, to je tá hlavná výzva. Nielen po krajiny so stredným príjmom, ale aj pre celý náš uh, prístup k rozvojovej spolupráci. Lebo si uvedomujeme, že už nie sme darcom, globálnym darcom, sme skôr partnerom v globálnej agende. No a táto transformácia sa deje, ale ešte nie je završená. Tak to je snáď tá najväčšia výzva naprieč nástrojmi. Takisto EDF, väčšina krajín hovorí, už také asertívnejšie hovoria EÚ, sorry, ale toto je naša politika. Mm, takže takáto modernizácia, ktorá si vyžaduje adaptáciu našich nástrojov na nové agendy, nielen agenda SDG, ale aj globálna stratégia Európskej únie a mnohé ďalšie. Dobre. No, teraz hľadím na komisiu. Áno, tie nejaké verejné statky alebo teda global public goods, celá táto téma, konkrétne príklady toho, čo to znamená. Možno by nám toto mohla komisia predstaviť nie dnes, ale možno pri inej príležitosti. Áno, je to také laboratórium. Uh, GPGC, oni fungujú na globálnej úrovni, globálne správa veci verejných, nové globálne mechanizmy financovania, ale to sa potom samozrejme musí transformovať na národnú úroveň, tam sa to musí odraziť. Takže mnoho tam toho už je na tých nástrojoch, ktoré vlastne tie nové formy spolupráce už anticipujú. To som chcel týmto povedať. Áno, áno. A tá otázka toho dialogu s partnermi e, mimovládnymi, inými partnermi než vlády, to je komplikované. Je to komplikované už aj v rámci EÚ Veď ja som veľkú časť svojho života strávila kampaňou v rámci regiónu, aby naša vláda napríklad umožnila ľuďom z regiónu nejako sa vyjadrovať k využívaniu štruktúrálnych fondov, ktoré dochádzajú e, z Európskej únie. E, to je stály boj, e, akademici o tom píšu celé knihy, celé stáže. Takže toto aj v rámci EÚ je často spojené s problémami. A nový systém štruktúrálnych fondov pri najmenšom u nás. Je to akoby taká recentralizácia, znova návrat k centrálnej vláde a tie regióny, tie akoby trošku boli vynechané z využívania európskych fondov, vo vláda hovorí, to sú naše peniaze, my to dáme do Bruselu, Brusel nám to vráti, takže to naše peniaze, my máme národné priority, my budeme rozhodovať o tom, ako tie peniaze sa využijú. To sú diskusie, ktoré sa dejú nielen v súvislosti rozvojovou spoluprácou, ale aj v našich vlastných krajinách, u nás doma. Áno, v Španielsku je trošku iné, veľká miera regionálnej autonómie, ale naozaj v mnohých členských krajinách EÚ e, tá situácia je veľmi podobná. A tiež to, ako sa postaviť k Ukrajinám, kde ľudské práva sa uplatňujú zložito. Ale pokiaľ ide o rozvoj, e, tak tam tie výkony sú lepšie ako inde, Etiópia, Rwanda a tak ďalej. To sú diskusie, ktorým sa opakovane vraciame. A na to naozaj nie sú jednoduché odpovede na tieto otázky. Dobre, ak dovolíte, poďakujem sa našim hostom, ďakujem pekne aj komisii. Komisia iste bude reagovať, budeme sa na to tešiť. Takže budeme s napätím čakať, čo, čo sa do budúcna vyvinie. Okay, colleagues, we're going to move on because we have other points, other points which we need to finish. Our next... Takže dámy a páni, máme tu ešte ďalšie body na programe. Pokračujeme desiatkou. Globálna platforma pre znižovanie rizika katastrof. Je to konferencia, ktorá bola v Cancúne v Mexiku v maji tohto roka. Enike Guerrero Salom tam bol. Takže nám môže povedať, čo sa tam dialo, čo sa dozvedel, aké sú ďalšie kroky. Takže Enrique, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Veľmi rád vás so všetkým oboznámim. Ja si veľmi dobre uvedomujem to, že už je 17.10 a že to načenie poslancov sa drží v určitých hraniciach, pokiaľ ide o moju správu. To si veľmi dobre uvedomujem. Takže vás rád teraz oboznámim eh, s Cancúnskou konferenciou. Komisár Filianides. mi umožnil stať sa súčasťou delegácie EÚ. Dá sa povedať, že ma prizval, tak povediac, na toto podujatie OSN. Koordinátori vo výbore DV sa rozhodli, že to bude delegácia v počte 1, ktorá bude vyslaná do Mexika. Nie je to úplne nebežné pre schôdze takéhoto druhu. Takže takéto rozhodnutie padlo, ale bol tam aj Manuel Menrico, čiže boli sme tam zase dvaja, ktorí sme takýmto spôsobom mohli vycestovať do Cancúnu. Boli sme tam zo pár dní. V správe sú aj fotografie, nech sa páči, pozrite sa na ne. Niekedy tam máme aj košele s krátkým rukavom, predstavte si, aká trúfalosť. Bolo to v Cancúne. Prosím, ale zabudnite na turizmus. Pre nás naozaj bolo nemožné opustiť tie konferenčné priestory. Tá pláž bola absolútne zneprístupnená. Dokonca bolo zakázané ísť na pláž, čo viedlo k tomu, že sme naozaj pracovali vodne v noci. Bolo to z dôvodu premnoženia morských rias, takže nemali sme možnosť vydať sa na, na pláž. Takže v sendai bola pred dvoma rokmi konferencia, na ktorú táto nadvezovala. Vtedy vznikol tzv. sendajský rámec. Pokiaľ ide o znižovanie rizika katastrof na obdobie 2015 až 30. Výbor pre rozvoj aj vtedy mal možnosť vyslať delegáciu. Aj vtedy som tam bol spolu s pánom Celerom a s kolegyňou Nikoletou. A aj vtedy sa riešila otázka toho, ako zvyťaziť v boji proti prírodným katastrofám. Menej išlo o to, ako riešiť katastrofy. Nie, skôr sme sa venovali tomu, ako, ako vôbec robiť prevenciu, ako, ako sa vyhnúť katastrofám. Takže po Sendai, teda bola konferencia v Cancúne s cieľom vyhodnotiť, e, čo ako fungovalo, čo dobre a čo zle. Od začiatku sme teda boli súčasťou delegácie EÚ, predsedali samozrejme komisár Stylianides a boli sme na viacerých schôdzach. Boli tam samozrejme iné delegácie, mimovládne organizácie, zástupcovia občianskej spoločnosti a tak ďalej. Ja osobne som bol aj na schôdzach, ktoré sa špeciálne týkali parlamentnej komponenty. Napríklad tam bola schôdza poslancov, ktorú zorganizoval Mexický senát a predseda medzinárodnej, medziparlamentnej organizácie, ten tam tiež bol, predsedal a boli tam zastupcovia iných národných parlamentov. No a spoločne sme sa snažili nejakým spôsobom tému rozpracovať. Potom som bol aj na forme AKT. Tam boli zastupcovia rôznych krajín. No a e, tam išlo predovšetkým o prácu regionálnych organizácií. Ako tieto regionálne štruktúry alebo regionálne organizácie majú pripravať určité usmernenia alebo plánovať určité aktivity, ktoré sa potom budú diať na národnej, regionálnej a komunálnej úrovni. Spomínam komunálnu úroveň. Prevencia katastrof na tejto úrovni je snad najefektívnejšia. Bol som ale aj na iných schôdzach spolu s celou delegáciou EÚ. Išlo o zasadnutia kde e, sa pripravovala oficiálna pozícia EÚ, tá, ktorá sa potom dostala do pléna. A samozrejme hovorcom bol pán Stylianides. A ešte ďalšia dôležitá vec, stretnutia s milovanými organizáciami a s zastupcami občianskej spoločnosti. Čiže celkovo pán Luchner, ktorý je tu, ten tam bol tiež. Ďakujem mu za podporu počas celej, celého tohto podujatia. Na schôdzach mimovládkami sme sa zaobrali hlavne systémami včasného varovania, tak aby sa dalo vyhnúť krízam. A prezentovali sme stanovisko Európskej únie. My sme hovorili, že takéto mechanizmy už máme, že to nie je žiadna novinka, ale napriek tomu je potrebné si zas a znova uvedomiť, že tieto mechanizmy je potrebné náležite implementovať, náležite využívať. aby eh, tie potrebné opatrenia bolo možné spustiť včas. Ale mechanizmy, ako som spomínal, už existujú. Zaujímavé na tom bolo, že na konferencii sa zúčastnilo aj súkromné hospodárstva, tu teda súkromného hospodárstva a išlo napríklad o otázku poistenia, zaistenia. Často ide o mm, aj verejné firmy, Často sú to ale spoločnosti v súkromných rukách a je naozaj dôležité aj tieto do celého procesu zapájať. A to aj v regiónoch, kde napríklad dochádza k obdobiam sucha, alebo k záplavám, alebo k katastrofám iného typu, čo by sa možno dalo nejakou spoluprácou verejného, súkrom, verejného súkromného sektora um, zmierniť, a tie dopady by sa dali zmierniť. No, boli tu dva také dokumenty, ktoré boli výstupom. Jedno je oznámenie komunike na najvyššej úrovni, ktoré podpísali všetci na tému posilnenia infraštruktúry a išlo teda aj o poskytnutie ubytovania ľuďom a zvyšovanie odolnosti. A potom ešte to bolo také zhrnutie, taká bilancia toho, čo všetko bolo témou tohto zasadnutia celosvetovej platformy. Viac než 7 tisíc ľudí viac než 400 organizácií sa zúčastnilo tohto podujatia. Účasť na tejto platforme a naša účasť eh, v Sendai pred dvomi rokmi. Oboje výboru DV umožnilo sa zviditeľniť, samozrejme spoločne so zviditeľnením komisie a zastúpení členských štátov. Čiže prosím, vitajme to, alebo vnímajme to ruka v ruke s akčným programom, o ktorom sa hovorilo, tiež v kombinácii s prioritami a programom estonského predsedníctva a s tým, čo nám predstaví v budúcom štvrť roku komisia. Ja som naozaj poukázal na to, aby členské štáty implementovali to, čo prislúbili na medzinárodných konferenciách, teda aby splnili záväzky, ktoré ako členské štáty na seba takouto formou prijali. No a robil som to nielen preto, aby som nejakým spôsobom um, upozorňujú na nedostatky, ale chcel som naozaj prispieť tomu, aby sme zlepšili opatrenia na znižovanie rizika katastrof, lebo naozaj prevencia nám môže ušetriť e, veľa peňazí, hlavne ale ide o ľudské životy, ktoré môžeme takýmto spôsobom zachrániť. Lebo o toto v podstate ide. A na to by sme mali sústrediť naše úsilie. Ďakujem pekne. Ďakujem Enrikemu, pán Luchner. Za komisiu tu bol ráno a teraz je tu znova. Chcete, prosím, niečo doplniť? Nech sa páči. I can be, I can be very brief, just three points. Uh, this global platform was the first. Už poviem, že táto globálna platforma bola prvou príležitosťou hodnotiť a mobilizovať akcie v rámci uh, sendajského, v, sendajskom rámci. Uh, delegácia EÚ pod vedením komisára Stylianidesa bola na vysokej úrovni a súčasnila sa viacerých bilaterálnych stretnutí či zasadnutí a to počas 48 hodín musím teda, môžem teda potvrdiť to, čo povedal môj predrečník, teda, že nebol čas ísť sa kúpať. Myslím, že delegácie delegácii EÚ sa dostalo vysoké uznania zo strany OSN a ďalších aktérov z hľadiska praktických aspektov našej práce, Eh, ochrany EÚ a legislatívy, ktorá sa sústreduje najmä na prevenciu a pripravenosť. Akcie na redukciu rizik katastrof sú financované a v neposlednom rade ide o vedecký výskum, ktorý bol uznaný, ktorý sme zriadili. Bol to veľmi konkrétny prvok a podporilo nás naozaj oznanie Guatemaly, ktorá prevzala naš, výsledky nášho výskumu v redukcii rizik katastrof a začína takto vytvárať a štrukturovať svoju vlastnú politiku ochrany obyvateľstva na základe našej metodiky. Pán komisár sa viedol za EÚ a predstavoval EÚ na fóre um, lídrov a pri okrúhlom stole Okrem toho bolo mnohých, e, prebehlo mnohých bilaterálnych stretnutí e, zo strany krajín e, Latinskej Ameriky, napríklad od organizácií Mercosur, ktoré žiadali o pomoc a snahu inšpirovať našim modelom, čo teda sme pripravení urobiť, ale sú veľmi, majú veľký záujem o e, zásahy EÚ v Peru, e, v Ekvádore, na Haiti a tak ďalej. Tam sa EÚ považuje za efektívnu v tom, čo robí a existuje veľká snaha kopírovať e, to, čo robíme my, pretože v tom vidia konkrétnu pridanú hodnotu. Ja by som vám toľko povedal, že jednom z tých pozoruhodných vecí ktorú som si ja všimol, ako aj pán komisár, že od prvého stretnutia ktorého sa stretli, um, stretol pán poslanec i ďalšie delegácie um, členských štátov. Um, mali, to nieslo všetko červenú niť a s pánom Salamom som sa stretol uh, s mimovládnymi organizáciami, a takisto sme za parlament aj za komisiu e, boli na jednej strane, na jednej frekvencii, takže EÚ ukázala 100% koherentnosť medzi e, Európskym parlamentom, členskými štátmi a komisiou. Ďakujem. Ďakujem za správu od vás a dúfam, že uvidíme plody tejto práce lepšími odozvami a prevenciou pri um, katastrof a lepšou prevenciou Teraz dostávame sa k bodu 11. To je posledný bod dnešného, dnešného programu. Pred letnou predstavkou, ale veľmi dôležitý bod. Máme tu teda tento posledný bod, kým tu ešte ste. Ide o stratégiu EÚ a Afriky, podporu rozvoja. Máme tu správu vlastnej, z vlastnej iniciatívy, ktorú pripracoval náš spravodajca pán Moris Ponga, náš podpredseda. Ide o to, aby sme si pripravili stanovisko pred summitom EU-Afrika v Abidžane 29. 30. novembra. Hlavnou témou tohto summitu je investícia do mladosti, do mládeže. Vyšlo oznámenie komisie o novom eh, stimule partner, pre partnerstvo EÚ a Africkej únie. Sú tu dve ciele. Ide o budovanie udržateľnej spoločnosti a viac a lepšie zamestnanie pre mladých. Ehm, včera večer na, v televízii som sledovala scény e, ľudí, ktorí na lodiach, loďkách prichádzajú na člnoch z Afriky, e, ktorým rodiny zverili e, všetky svoje úspory v snahe, aby ich synovia našli lepší život v Európe, pretože doma je taká mizivá nádej. Myslím si, že je to vzhľadom na to naozaj urgentná, naliehavá úloha, pretože títo mladí ľudia by mali mať niečo lepšie pretože si prinášajú ašpirácie nielen za seba, ale aj pre svoje rodiny keďže rodina do nich investuje všetky svoje úspory. Takže to je naša hlavná úloha. E, Na spravodajca pripravil správu a ja ho e, vítam, teda poprosím, aby tú správu predniesol. E, ďakujem, pani predsednička, milí kolegovia. Niekoľmi slovami by som predstavil návrh správy o stratégie EU-Afrika v snahe o rozvoj ako viete, táto správa je reakciou na oznámenia komisie a vysokej spravodajky a umožňuje viedeť priority pre budúci summit EU-Afrika, ktorý bude v Abidžane v, na pobreží Sloven, Slonoviny 29. 30. novembra. Toto oznámenie, spoločné oznamenie je dôležité a súhlasím s tým, čo je v ňom uvedené, že je potrebné zlepšiť naše partnerstvo s Afrikou, s ktorou e, máme úzke a privilegované vzťahy na e, rôznych úrovniach, ale aj v otázkach rozvo rozvoja humanitárnej pomoci a e, bezpečnosti. Teda je nevyhnutné podporiť naše vzťahy s Afrikou, rozvíjať ich z oči voči novým výzvam. Návrh správy má tri časti. V prvej časti je potreba podporiť eh, dialog medzi EÚ a Afrikou, aby sa obnovilo naše partnerstvo. Potrebujeme partnerstvo typu win-win na základe našej angažovanosti a stratégii, vnútornej stratégii, ktoré sa sústreďuje na spoločné výzvy týchto dvoch kontinentov, najmä hospodársky rast, tvorba zamestnanosti, dobré riadenie, bezpečnosť, migrácia a ešte aj životné prostredie. Ak rámec vzťahov EÚ Afrika má byť prehodnotený, treba posilniť spojenie s Afrikou. Treba vlastne posilniť aj rámec AKTEU, ktorý má byť pred obsahom rokovaní EU AKP. To sa opiera o dohodu z Kotonu. Je veľmi dôležité, čo chcem zdôrazniť, je úloha všetkých aktérov v rámci toho partnerstva, ktoré nás spája s Afrikom. V rámci inštitucionálnej spolupráce treba podporiť úlohu občianskej spoločnosti e, z všetkých sektorov, aby, bol tento, e, aby bolo toto partnerstvo efektívnejšie v prospech obidvoch kontinentov. Druhá časť návrhu správy sa týka otázky odolnosti a úlohy mládeže v rámci e, ďalšieho samitu v novembri. Ide o odolnosť vo všetkých jej rozmeroch. Teda e, odolnosť politická. Treba podporiť riadenie a e, výmenu bez ústupkov ohľadom ľudských práv u našich afrických partnerov. V rámci tieto témy podporíte, aby bola humanitárna pomoc podporená princípmi dobrého riadenia. Potom je tu odolnosť v oblasti bezpečnosti. Ide o to, že nie bezpečnosť, teda rozvoja bez bezpečnosti a naopak. To sa týka všetkých eh, krajín Afriky v oblasti eh, mieru a bezpečnosti. Po tretie, ekologická odolnosť. Afriku mimoriadne zasahujú účinky klimatických zmien a je našou úlohou pripomínať záväzky prijaté v Paríži a podporiť iniciatívy, ktoré by mali e, stransparentniť e, využívanie, obchodné využívanie prírodných zdrojov, aby e, boli prírodné zdroje trvalo udržateľne využívané. Potom je tu um, hospodárska odolnosť. Chcem podporiť osobitnú úlohu súkromného sektora a realizáciu uh, pomoci pre Afriku, ako aj investície do Afriky. Investície do infraštruktúry sú početné a súkromný sektor tu má zohrávať svoju úlohu. Chcel by som sa dotknúť aj vytvorenia, vytvorenia zóny voľného obchodu čo by malo podporiť v tejto oblasti africké krajiny. Potom je tu sociálna odolnosť. Tu chcem hovoriť o vzdelaní, zdravotníctve a kultúre v našom partnerstve s Afrikou. Vzdelávanie mládeže má byť prioritou, dať jej príležitosť, aby nemuseli z Afriky odchádzať. Tretia posledná časť správy sa týka mobility a migrácie. Na, tejto, na túto tému bolo prijatých viacero správ. Nie som tu vyčerpávajúci, ale pokiaľ je túto otázku, musím povedať, že zohráva dôležitú úlohu v našich vzťahoch s Afrikou. Chcem zdôrazniť koordinovaný prístup s Afrikou v otázke migrácie a ďalších je to jav, ktorý prispieva k rozvoju obidvoch kontinentov. Je teda naozaj dôležité, aby mobilita a migrácia eh, boli vecou voľby a nie eh, vecou nevyhnutnosti. Keďže mám obmedzený čas, nemôžem eh, hovoriť o všetkých bodoch, ktoré sú v správe. A ďakujem za pozornosť. Um, th th thank you, thank you for that um, report. I've got a number of colleagues already asked for the floor. Ďakujeme pekne. Teraz zostane slovo pán Neuser, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený Moris. Ja si myslím, že to je dobrý návrh, o ktorom dnes hovoríme a ktorý potom v pobreží slonoviny sa potom aj uplatnia a bude realizovať. Pre nás je dôležité, aby platil nadradený princíp boj proti chudobe a implementácia agendy 2030. Musí to byť rovnako dôležité ako ten spoločný konsenzus, ktorý sme ako parlament, ako rada a rovnako ako aj komisia prijali. Ten úzol prepojenia a migrácie musí byť zasadený do tohoto konsenzu. Zároveň v Eritreji vidíme, a bude sa o tom hovoriť, že to hodnotenie spolupráce s režimami e, patričných krajín, ako aj hodnotenie život, životných podmienok, to musia byť kľúčové premisy pre nás a rovnako pokiaľ ide o trastové fondy, musíme postupovať tak, ako toto spomenulo, predovšetkým pokiaľ ide o tie, tie regióny, ktoré sú pohraničnými regiónmi. Ten nový koncept rozvojovej politiky bol spomenutý a mal by byť e, mal by nám stanoviť ešte obsažnejšie ten rámec e, právny, pokiaľ ide o naše vzťahy s Afrikou. A pokiaľ ide o migráciu, v poslednom, na, v poslednej časti toho návrhu sa spomína migrácia a takisto to tam je jasne objasnené. Je to veľmi dôležitá, ale aj kontroverzná téma, to vieme všetci veľmi dobre. Pre našu politickú skupinu je dôležité, aby aktuálne výzvy, nie teda tie dlhodobé ciele a vízie, e, boli zatienené. Preto na niektorých miestach by som chcel vrhnúť iné znenie. Naša, náš parlamentný partner Africkej únie, panafrický parlament a jeho úloha myslím, že e, tuto treba takisto zvýznamniť. Pokiaľ je hospodársky rozvoj ako prostredok zlepšenia situácie ľudských práv v Afrike, je kľúčovou príležitosťou, tak to treba vnímať. Záruky e, z tých peňazí pre rozvoj musia podporovať hlavne také investície, ktoré malým e, polnohospodárom a rodinným podnikom, malým a stredným podnikom a družstvám pomáhajú. Európska únia musí aj v kontexte boja proti chudobe e, z dlhodobého hľadiska zabezpečiť prístup k vode tradičným poľnohospodárom a takisto aj osivu, ktoré by nepodliehalo patentovým právam podpora z našej strany, to znamená zo strany Európskej únie alebo prostredníctvom zárok zo strany Európskej únie a podpora investícií, čo je vždy vítané, to všetko musí ísť ruka v ruke s medzinárodnými štandardami, ako to mm, vyžaduje aj organizácia ILO. To znamená, podmienky musia byť hodnotné človeka a musíme podporovať tieto pracovné príležitosti. A pokiaľ ide o boj proti chudobe, Európska únia žiada aj podporu vzdelávania a školskej dochádzky pri mm, budovaní horizontálnych zdravotníckých systémov. A toto bolo vlastne e, výsledkom aj tých jednotlivých hodnotení. Preto musíme očakávať väčšiu zodpovednosť aj zo strany jednotlivých štátov Afriky, pokiaľ ide o financovanie týchto systémov. Súčasť tejto stratégie by mal byť aj demokratické zmeny, eh, kde môže dosť určitým problémom. Je to veľká výzva pred nami, keď sa pozrieme iba na takú krajinu ako Nigéria, kde máme 70 miliónov obyvateľov v súčasnosti a možno iba o menej než jednu generáciu sa to môže strojnásobiť. Takže to sú všetko body, o ktorých treba hovoriť. A v neposlednom rade myslím si, že v tomto kontexte hovoríme jedným hlasom s Morisom, ako to teda e, vyzerá s tou dohodou po období kotenskej dohody. Treba jasne povedať, že to nie je nejaká alternatíva, ale skôr doplnok našej stratégie EU-Afrika. Um, ďakujem. Judy Sargentini, prosím. Thank you very much. Veľmi ďakujem, pani predsednička. Ďakujem aj kolegovi Pongovi. A Prípravy na Abidžan. Myslím, že e, v tejto súvislosti sa máme skôr zamerať na Africkú úniu. Tu viacej zdôrazniť. Ak chceme výjsť z tej diskusie, ktorá prebieha a z toho, že e, zelení tak ako obvykle chcú predlžiť e, systém z kotonu, že to nie je cesta dopredu. Ak chceme posilniť Africkú úniu, musíme ich brať ako celý kontinent a pristupovať k ním ako k celku a nie napríklad ako to urobila Európska komisia, že vyslali misie do krajín, kde e, mali záujem v dôsledku e, migrácie. Myslím, že summit vo Valete nepomohol e, v našich snahách pristupovať k Afrike ako k celku. Jednoducho to prináša čierny mrak nad Afriku to, že bude mládež na programe v Abidžane, je veľmi dobrý krok. Musíme sa postarať, aby sme v našom prístupe túto otázku ocenili. Okrem prístup, teda otázky Európy, migrácie a chceme um, riešiť o, chudobu v Afrike, tak ju potrebujeme riešiť tam a nie to nezahmlievať ako jeden z dôvodov migrácie. Teda v tejto správe by sme boli radi, keby ste, Moris, zdôraznili e, naše riešenie nerovnosti. Zdôrazniť to, ako chceme e, cieliť e, financovanie v Afrike na udržateľné, um, udržateľnú likvidáciu chudoby. Mali by sme dve pracovné skupiny, ktorá by sa, eh, jedna by sa týkal, venovala Eritreji a otázke financovania a druhá sa, sa stretne, stretla o pol druhej a s témou eh, Nigeru, Nigerie a európskych eh, poručníckých fondov. Myslím, že to sú veci, ku ktorým musíme byť veľmi kritické. Myslím, že v Nigere je boj proti nezákonnej migrácii. Vedie k tomu, že ľudia e, strácajú možnosť e, financovať svoje živobytie, pretože ich živobytie je postavené na pašovaní ľudí. Ale keď toto ľuďom zoberieme a nedáme im nič iné, vlastne vytvoríme viacej ešte nestability a mm, nízkej bezpečnosti. V Nigere vidíme stále viacej nezamestnanej mládeže v Nigerii. A nezamestnaná mládež znamená nižšiu bezpečnosť. Keď sa pozrieme na to, odkiaľ tá nízka bezpečnosť pochádza, to je z toho, že veľké skupiny mladých nemajú úlohu v živote, že sa nemôžu postarať o svoje rodiny do budúcnosti. A naša úloha má byť, e, um, zameran, má byť kritická. Nuž, e, čo sa týka e, návrhu správy, znamená odpoveď na mnohé otázky, ale Ehm, čo je to ehm, nový, ehm, nová hybnosť alebo nový stimul zo strany komisie z hľadiska rozvoja Afriky? Je to skonštatované, ale nie je to ďalej rozvinuté. V tejto správe by sme radi videli viacej informácií o dohodách o hospodárskom partnerstve Nuž, eh, hodnotenie, či to ide správnym eh, smerom. Viem teda, že sa o tom zmieňujete, ale treba to mať tam jasné. Je otázka danie. Hovoríte o 50 miliardách dolárov ročne, ktoré odchádzajú z Afriky v forme nezaplatených daní, čo je naozaj veľká škoda a pre krajinu, ktorá nemá ďalej z čoho fungovať Máme tu e, komisiu, ktorá sa venuje daňovým únikom a myslím si, že toto by bolo trošku viacej rozpracovať vzhľadom na konferenciu k samitu na v Abidžane, pretože vidíme, že sa e, finančné prostriedky presúvajú z, rozvoj, z rozvoja na riadenie a tak ďalej. A ja si myslím, že to by naši africkí kolegovia ocenili. No a potom e, je to program Mobility. Migrácia bude určite na programe v Abidžane. O tom nie je pochyb, ale mohli by sme prosím hovoriť aj o možnostiach e, legálnej migrácie pre študentov, pre zamestnancov, ktorí môžu v Európe robiť, urobiť niečo užitočné a priniesť svoje zručnosti, svoju kvalifikáciu a potom e, prispieť k rozvoju vlastných krajín obnovený stimul eh, partnerstvo EU-Afrika. To je veľmi slabé. Treba hovoriť aj o právnych cestách eh, a myslím si, že eh, pokiaľ ide o túto otázku, tu by sme mali dať odpoveď za komisiu. Ďakujem. Feld. Ďakujem. Adam bardzo, <clears throat> pani przewodnicząca. Ďakujem pekne, pani predsednička. A chcel by som pánovi Pongovi za návrh správy poblahoželať. A takisto aj kolegom, ktorí s ním spolupracovali a budú ďalej spolupracovať na vypracovaní správy. Ja si myslím, že táto správa je o tých najvýznamnejších problémoch civilizácie, s ktorými sa potýka súčasný svet. A keď sa o týchto témach hovorí, často počúvame názor, že ide o pomoc chudobným. Že chudobným pomáhajú bohatí. Ostávame pri tomto binárnom pohľade chudobný, bohatý, sever, juh, východ, západ, ale tento problém je širší tento problém má celosvetový rozmor, je, má, je to problém civilizácie. A ak je to tak, myslím, že by sme mali priznať, že dnešný svet je svetom rýchleho života. To znamená, že by bolo skratkovité povedať, že niektoré procesy, sociálne procesy sa naplňajú a dejú sa pred našimi očami je to také rýchle, v priebehu niekoľkých rokov a nie tak, ako sme to mali vo zvyku predtým, že to trvalo celé generácie. Keď sa vrátim k preambuli, musím oceniť a e, vyzdvihnúť prácu pána Pongu. Takisto som presvedčený, že EÚ by mala robiť viacero, alebo urobiť viac vecí. Poprvé, Európska únia by mala konať e, dôraznejšie v rámci eh, celosvetovej koalície eh, medzi eh, členmi globálneho severu a podporiť Afriku ako kontinent. Po druhé, myslím si, že Európska únia by mala vypracovať stratégiu, rozvinúť stratégiu, ktorá by mala určité ciele, určité milníky, dokedy má byť čo dosiahnuté, pretože dosiaľ naše aktivity um, boli postavené na štandardnom prístupe. Napríklad bolo to recimo charitatívna práca, humanitárna pomoc a podpora ľuďom. Ale teraz, ako Kinga povedala, a povedala správne, že e, to je podpora pre bohatých v Afrike. Rozsah korupcie, trestná činnosť, kriminálna činnosť, ktorá, ku ktorej tam dochádza, znamená, že ak prevediete peniaze bez nejakých podmienok, samozrejme, že sa dostanú do vrecák tých ľudí, ktorí ich chcú dostať do svojich vrecák. Preto každá forma poskytnutej pomoci by mala byť podmienená a po druhé by mala byť spolufinancovaná. Teda by sa mala deliť medzi krajiny donorské a príjimateľské a takisto by mali byť finančné zdroje e, podmienené splnením určitých podmienok. Ak tie splnené nebudú, mala by byť e, peňažná pomoc e, zamietnutá alebo stiahnutá, alebo jednoducho by mala byť vrátená. Nie je to bezodná jama, ale je to jama, ktorá má naozaj deravé dno Čas je dôležité, pretože nie je nekonečný. Je to dôležité aj pre Afriku, aj pre nás v Európe, aj pre ostatných vo svete. Nemôžeme si dovoliť ďalších 40-60 rokov na 2-3 generácie, aby sme čakali, kým príde čas, že sa naše cíle naplnia, ako som povedal. V našom svete skôr počítame na roky, než na desaťročia či storočia. Nuž, Poviem, že táto správa je len určitým náčrtom, je rámcom pre určité myšlienky a závisí od komisie, ako tento rámec naplní medom obsahu. Ja si však myslím, že by bolo dobré stretnúť sa, posadiť sa nad tým, ako sa a zamyslíme sa nad kritériami, že ak, ak niečo chceme, kedy to chceme dostať a za akých podmienok ak niečo eh, eh, chceme získať, čo urobíme, aby sme to získali. Ďakujem. Ďakujem pani Kienge. Bez mikrofónu. Ďakujem pekne, Linda. Ďakujem Ďakujem pekne, pán Ponga, že ste prezentovali vašu správu. Myslím, že musíme nájsť nové partnerstvo medzi týmito dvomi kontinentami, medzi Európou a Afrikou. Je to kľúčová správa. Musíme sa sústrediť na rozvoj a takisto aj na právne možnosti migrácie, legálnej migrácie. Vy sám ste hovorili, že sú dôležití aktéry a pokiaľ ide o jednotlivých aktérov, tak je tu jeden, ktorý chýba. Chcel by som, eh, a už čo som to spomenul aj predtým, spomenula predtým, je to úloha tej diaspory. Ide tu o ľudí, ktorí už vlastne opustili svoj kontinent, teraz sú v Európe a sú veľkým príspevkom k hospodárskym politikám v krajinách pôvodu, teda z krajín, z ktorých odišli. Sú tu veľké množstva peňazí, ktoré posielajú domov a tieto sociálne politiky v afrických krajinách vlastne vychádzajú z týchto peňazí, ktoré sa takýmto spôsobom dostávajú späť do krajín. A tieto zdroje sú vlastne vyššie ako aj pomoc, ktorú dostáva Afrika ako kontinent. Takže vo vašej správe, keď hovoríte o tých zúčastnených stranách, tak nezabúdajme na tú úlohu tejto diaspory, pretože vlastne tie prevody, ktoré posielajú, zasielajú sumy peňazí, tieto podporujú vlastne sociálne politiky a tieto krajiny vo všeobecnosti. Takže Norbert na to takisto poukázal, ale takisto to je v súlade aj s tým postkotonským procesom a obdobie po ob- zmluve z Kotonu si vyžaduje novú stratégiu a my musíme robiť všetko preto, aby sa to zohľadnilo, aby tu bol win-win prístup, aby boli obe strany rovnako spokojné. A Moris, takisto ste povedali, že obe strany potrebujú vnímať určitý záujem, ich vlastný teda záujem, aby to bolo zohľadnené. A pokiaľ ide o africký kontinent, tam súčasne je Európska únia zastúpená, ale zároveň sú tu aj ďalší, ktorí tu sú a my sme prevzali to vodcovstvo v minulosti aj dôležité, aby sme pokračovali v tomto aj naďalej. Musíme robiť všetko preto, aby sme dali najavo, že si uvedomujeme, že aj ostatní tu sú a preto musíme posilniť naše vzťahy s týmito krajinami tým, že budeme využívať princíp odolnosti, ja som navštívila svojho času veľké množstvo krajín v Afrike a počúvame stále tie isté ponosy. Tie peniaze, ktoré oni dostávajú, jednoducho neprinášajú očakávané výsledky a preto tí príjmatelia vlastne sa stávajú ako keby závislými od rozvojovej pomoci a z tohoto cyklu sa musíme vymaniť a robiť všetko preto, aby toto, tento región, tento kontinent bol odolný voči tejto závislosti, aby využívali zdroje, ktoré majú k dispozícii v prospech vlastného obyvateľstva. Ja budem spravodajkou ohľadne, spravodajkyňou ohľadne mobility v výbore LIBE, a takže ja budem viac než rada, ak budem môcť poskytnúť nejaké vstupné informácie aj v prospech vašej správy a istým spôsobom prispieť k jej zlepšeniu, pretože sú to viaceré otázky, ktoré treba zdôrazniť, ktoré som si nevšimla alebo nevidela som v rámci problematiky migrácie, takže budem sa snažiť e, doplniť túto oblasť prostredníctvom mojej vlastnej správy. Ďakujem pekne, pán Venta, nech sa páči, potom Eli Schlein. Ďakujem pekne, pani predsednička. V stručnosti chcem sa poďakovať pánovi Pongovi za jeho prácu na tomto veľmi dôležitom materiály. Myslím si, že správa je komplexná, obsažná, sústredí sa na spoločné výzvy, ktoré spravodajca sám popísal a v tomto ohľade je veľmi dôležité spomenúť potrebu pre koherenciu politiky v oblasti koordinácie medzi členskými štátmi a ako ste uviedli, táto správa takisto podporuje 5 dimenzií tej odolnosti a my vieme, že pokiaľ ide o odolnosť, táto sa buduje prostredníctvom integrovaného prístupu, a nesústredí sa na nejaké osamotené sektory. Treba zobrať do úvahy aj úlohu občianskej spoločnosti, súkromného sektoru. To znamená, tých všetkých aktérov treba zaangažovať a treba investovať hlavne do podpory bezpečnosti obyvateľstva tým, že zabezpečíme základné, základné e, potreby, ktoré si situácia vyžaduje. Ďakujem Elišlein, ďakujem pekne. Ja sa takisto chcem poďakovať správodajcovi za jeho dobrú prácu v, tejto, tomto navrhovanej správe. Migrácia je a bude naďalej dôležitým aspektom európsko-afrických vzťahov a je dôležité zmeniť narratív tejto diskusie. My pristúpime k migrácii tak, že chceme e, zlepšiť e, migračnú politiku, kde vnímame migráciu ako dynamiku pre zamestnanosť. Všetky tie spomínané nástroje, ktoré tu máme, by mali ísť ruka v ruke s našim apelom na využívanie týchto nástrojov na to, aby sa e, urobilo niečo v oblasti vykoristovania chudoby a nie, aby sa zatvárali hranice a robili detaľnejšie kontroly na hraniciach. Sloboda pohybu je kľúčový. My sme na to pyšní ako Európa, nesmieme to podkopávať ani v Afrike. Mali sme zasadnutie pracovnej skupiny tohto výboru o migrácii, tohto dnes popoludní, boli tam niektorí kolegovia. Ja osobne som bola šokovaná, keď som počula o tom dopade našich rozhodnutí a politiky, aký to má dopad na regionálnej úrovni v Afrike, napríklad v Nigérii, tak ako to spomenula kolegyňa z Argentíny. My vlastne hatíme ten hospodársky rozvoj niektorých krajín, niektorých regiónov, a to potom vedie k internej migrácii. A pokiaľ ide o systém daní, tomu takisto bolo niečo povedané, je to niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité, pretože sa hovorí, že africký kontinent za posledných 50 rokov stratil odhadovaný 1 trilión dolárov, čo je jednoducho suma, ktorú dostali aj v kontexte rozvojovej pomoci. Takže treba zdôrazňovať tú potrebu riešenia problému vyhýbania sa daňovej povinnosti, a to aj v Afrike. Takisto sa tu, je tu odvolávka ohľadne demografickej dividendy, to treba takisto riešiť, pokiaľ ide o verejné politiky v oblasti investícií do vzdelávania mladých ľudí. Zdravie je spomínané iba raz v tej správe. Ja si myslím, že môžeme zajsť ešte ďalej a uznať, že napríklad je tu disproporčne veľká časť chudobných ľudí, čo vedie k chorobám a to vlastne hatí tomu ďalšiemu rozvoju. Takisto treba zabezpečiť aj univerzálny prístup eh, k sexuálnym reproduktívnym právam. Na to, aby sme dosiahli naše ciele, treba zlepšiť predovšetkým finančné politiky prostredníctvom rozvojovej eh, spolupráce, takže ja v tejto oblasti predložím pár pozmeňujúcich návrhov a dúfam, že to bude pozitívny príspevok vašej práci. Ďakujem pekne ešte raz. Ďakujem pekne. Dve veci. Dve pripomienky z mojej strany a potom som slúbila Louis Michelovi, že prečítam v jeho mene vyjadrenie. Normálne to číta niekto z jeho skupiny, ale je to po francúzske, ja to mám prečítať. Takže prečítam to o chvíľu. Pripomienky z mojej strany ohľadne daňových vecí. Ja súhlasím s Eli Schlein a s ostatnými, Judy z Argentíny, ktorá to spomenula. Pred pár rokmi sme sa stretli s pánom Bekin, ktorý prišiel do našho výboru a hovoril o spolupráci s Africkou úniou a požiadal nás, aby sme spolupracovali s Africkou úniou. Takže vzhľadom na tú situáciu tam samite dúfam, že komisia bude podporovať tú EU, spoluprácu EU-Afrika. Treba to obsiahnuť aj v našej správe. Mali by sme v tejto oblasti niečo urobiť po lete s Africkou úniou ohľadne daní. Uvidíme, čo sa stalo s tými správami, ktoré tu boli urobené a budeme s ním spolupracovať. Druhá vec, to je tá sociálna reziliencia, odolnosť mladých ľudí. Myslím, že je tu špeciál, špecifické zhorazenie potreby podporiť mladé ženy. Nechceme postupovať tak, že by sme opomenuli tie potreby, ktoré majú mladé ženy. To znamená, aj ten rodový aspekt treba spomenúť. Komisár Mimica v tomto kontexte povedal veľmi dôležitú vec, keď hovoril o riešení násilnosti na ženách, čo je veľmi dôležitý aspekt a takisto to apeluje aj na zabezpečenie vzdelávania prístupu k službám pre ženy. A ja si myslím, že treba tento aspekt posilniť v rámci tejto správy. A teraz ešte správa Louis Michela. Tlmočníci ho ne, túto správu nedostali k dispozícii. Ctení kolegovia, chcem sa poďakovať Maurisovi Pongovi za jeho vynikajúcu správu o stratégii medzi Európskou úniou a Afrike. Nechcem ju e, doplňať. Budeme mať summit e, Európa-Afrika, ktorý sa bude konať v Abidžan v novembri 2017 a treba zobrať do úvahy možné perspektívy a stratégie dlhodobého partnerstva. Takisto sa treba uistiť o dobrej spolupráci v rámci partnerstva medzi Európskou úniou a Afrikou a takisto pokiaľ ide obdobie po Kotonu. Ak táto štruktúra, ktorú hlása komisia a naši partnery, ten regionálny pilier sa musí viesť predovšetkým tými eh, prvkami, ktoré sa dohodnú v Abidžane. Našou prioritou v rámci Európskej únie a spolupráce s Afrikou budú ukotvené v rámci politického rámca, ktorý bude posilňovať to obdobie po Kotonu. Z mojej strany by som povedal, že treba zdôrazniť predovšetkým hospodársky rozvoj Afriky na to, aby sme to realizovali, aby tu bola skutočne vyvážená redistribúcia e, z prírodných zdrojov. Takisto treba rozvinúť politický dialog, ktorý bude o charakteru. Takým spôsobom sme sa venovali hlavným výzvam nášho času, keď hovoríme predovšetkým o problémoch, ktoré sú evakované na tých vysokých fórach medzinárodnej, medzinárodnej diplomácie. Takže toto je vyjadrenie Louis Michela, ide to jednoducho v tom istom duchu, ako to, čo povedali ostatní kolegovia ako Norbert Heuser, pokiaľ ide o to obdobie po Kotonu, Takisto treba urobiť všetko preto, aby sme hovorili jedným hlasom na medzinárodných fórach. Ja teraz prizvem kolegov z komisie a z SBČ, aby sa vyjadrili. Nech sa páči. Dominiko Rosa z DigiDevko, nech sa páči, máte slovo. A potom pán Havaš z SBČ, nech sa páči. Ďakujem pekne, Linda, ďakujem za slovo. Myslím si, že treba vyjadriť vďaku hlavne spravodajcovi za túto správu, ktorá je dobre načasovaná. Myslím si, že je dôležité, aby sme v rámci príprav na summit koncom novembra sú to viaceré intervencie, ktoré zdôrazňujú tieto prvky. Ide tu hlavne o geopolitický význam Afriky, Musíme si uvedomiť, že Afrika zostáva, Európa aj takisto zostáva prvým partnerom Afriky a na jednej strane treba povedať, že sme partnerom, pokiaľ ide o investície, pokiaľ ide o obchod, prvým partnerom, pokiaľ ide o rozvojovú pomoc, takisto. A preto ten summit v Abidžane bude príležitosťou, ktorú by sme nemali premrhať v tom zmysle, aby sme toto partnerstvo posilnili obnovili na nových základoch. Sú tu noví aktéry, to zostáva pravdou, ale takisto je tu záujem zo strany Európskej únie a členských štátov, aby sme aj naďalej sa usilovali o toto prvé miesto, pokiaľ ide o partnerstvo s Afrikou. Takže toto sú podľa môjho názoru dobré stimul na to, aby sme vytvorili politické a lepšie orientované partnerstvo. Využitie tejto príležitosti si bude vyžadovať veľké investície, investície, ktoré nebudú iba v kontexte peňazí, sú to politické investície, diplomatické investície a takisto aj ďalšie aspekty, ktoré s tým súvisia. Myslím si, že poslanci zdôraznili už tieto prvky vo svojich vyjadreniach. Istotne viete, že v názve je teda mládež, Myslím, že to treba takisto zdôrazniť. Viete, že do roku 2035 Afrika vytvorí minimálne 18 miliónov nových príležitostí pracovných a tieto pracovné príležitosti by mali reagovať na kritéria um, slušných pracovných príležitostí, tak ako to spomenuli viacerí z vás. A pokiaľ ide o vzťah medzi Európskou úniou a Afrikou, nie je tu žiadny rozpor. Myslím, že tento proces je doplnkový a ešte by som vás chcel uistiť, viete, že minulý týždeň sme mali prvý operačný prvé operačné stretnutie v Addis na to, aby sme sa pripravili s Africkou úniou na summit a Africká únia z africkej strany sme dostali návrh, aby sa ten summit nazýval Európska únia Afrika. Summit Európskej únie Afriky. Myslím, že to bude, hoci to bude piaty summit, ktorý sa teda reaguje, realizuje, ale je to vlastne prvý summit, ktorý bude pod takýmto názvom. a je to na špecifickú požiadavku zo strany Afriky. Myslím si, že by sme nemali premrhať túto možnosť a výsť v ústretí africkým partnerom. Myslím si, že sme zjednotení, pokiaľ ide o spomínané ciele a perspektívy tohto samitu a myslím si, že táto správa, ako aj uznesenie, ktoré bude prijaté zo strany Európskeho parlamentu po E, samite, e, že tu bude doplnková funkcia, ktorá posilní jednotlivé prvky, ktoré zachádzajú nad rámec toho, čo vnímame v kontexte rozvojových vzťahov. Ide tu skôr o politiku a ide tu o snahu podporiť tieto partnerstvá, ktoré sú na jednej strane politické, ale zároveň zahrňajú a obsahujú nielen nejakých pár prvkov, ale zahrňa to jednoducho celkové vzťahy, ktoré môžeme mať s Afrikou. Afrika je najbližším kontinentom, ktorý máme. S Afrikou je to kontinent, kde je demografia e, momentálne v problematickej situácii, ale zároveň je to aj veľká príležitosť pre Európu a pre budúcnosť Európy, takže myslím si, že je to príležitosť, ktorú nemôžeme premeškať. A myslím si, že toto je niečo, čo musí aj táto správa podľa môjho názoru zdôrazniť. Ďakujem veľmi pekne, Linda, za možnosť vyjadriť sa. Um, um, from the EAS. Yeah. Thank you. A teraz Ivan Havas za SVČ. Ďakujem, Linda. Dovolte mi, aby som doplnila to, čo povedal predračník. Naozaj všetko môžem potvrdiť, čo povedal. Vítame tú správu, je naozaj veľmi komplexná, vyvážená, v pozitívnom duchu a ďakujem Európskemu parlamentu za to, že zapája do partnerstva EU-Afrika. A chceme upozorniť na plánované spoločné sednutie medzi Európskym parlamentom a panafrickým parlamentom pred summitom. Ak dovolíte, maličké objasnenie z našej strany, pokiaľ ide o názov Afrika EU partnerstvo. Stratégia Afrika EU. Nie je to nová stratégia, ktorá by nahradzala tú predchádzajúcu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Moris, chcete ešte k tomu niečo povedať? Chcete reagovať na to, čo podali kolegovia? Áno, ďakujem, pani predsednička. Chcem sa hlavne kolegom poďakovať, tým, čo vystúpili, aby nejako okomentovali čo som ja pripravil. Naozaj už napätím očakávam pozmeňovacie návrhy, lebo mám pocit, že je tu nejaká vízia vo všeobecnosti zdieľaná, pokiaľ ide o tú moju správu. Takže čakám na pozmeňovacie návrhy a ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne, kolegyne, kolegovia. Lehota na preklade pozmeňovacích návrhov je 1. septembra o 11. O 11. Takže cez leto máte čas pripraviť návrhy a možno by nebolo zlé urobiť ich teraz, než to tu rozpustíme a zabudneme na všetko, čo sme tu dnes počuli. Takže dve veci na záver. Hodina otázok, otázky nemáme, bod 13, rôzne otázky. Nikto sa s ničím neprihlásil. Nasledujúce schôdze 30. augusta o 9. a potom po obede 31. Teda dopoludnia. Chcem povedať, že ďakujem všetkým, že dnes prišli, ďakujem pekne aj tlmočníkom, všetkým želám naozaj um, oddych cez leto. Každý tu pracoval veľmi tvrdo a zaslúži si oddych. Ďakujem pekne.